Dear members, dear speakers. Vážení členovia, vážení rečníci, vážené dámy, vážení páni, prajem vám pekné popoludne a, dovolte mi privítať vás na tomto stretnutí ohľadom šengenskej spolupráce, prítomnosť a budúcnosť. V dôsledku migračnej a utečenskej kríze v Európe členské štáty znova zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach Ehm, podľa niektorých reakcií už toto znamená konec Schengenu, alebo že teda musí byť revidovaný. Zároveň sa odohralo množstvo vecí a teraz budeme mať hearing, ktorý sa bude zaoberať týmito kľúčovými ehm, otázkami. Ehm, Nový, nový hodnotiaci mechanizmus e, pracoval už teraz dva roky a nový informačný systém pre hranice a bezpečnosť je naplánovaný a druhý, šengenský systém druhej generácie sa práve reviduje. E, dnešný hearing e, chce no, zmapovať súčasnú situáciu v šengenskej oblasti. Naše pozvanie pozvali, pos, eh, po, mm, prijali vysokí predstavitelia rôznych inštitúcií, a, eh, aj z akademického sveta, ktorí predstavia svoje štúdie. Na začiatku by som chcel povedať, že je to veľmi dôležité pred eh, niektorými, e, tý, niekoľkými týždňami sme sa rozhodli, že budeme sa týmto zaoberať. E, pán Koelho je spravodajcom e, v, tomto, v tejto oblasti a je tu. Potrebujeme preskúmať tieto záležitosti a teším sa na vaše názory počas tohto hearingu. Naj, teraz, čo sa týka procedúry, na konci každej z troch častí e, bude čas na otázky a odpovede a tento hearing je vysielaný. A, e, to, čo povedia rečníci, aj účastníci, bude nahrávané. Takisto chcem povedať, že nebude e, žiaľ žiadne tlmočenie do finčiny, pretože kolegovia z fínskej kabíny sú chorí, sú na penke. Takže e, chcem povedať, čo sa týka e, rečnického e, poriadku. Najprv prehovorí pán Avramopoulos a, a pán Kaliňák. Budú po svojich vystúpeniach musieť odísť na stretnutie v Luxemburgu a je veľmi dôležité, že sú tu. Čiže po tom, čo prehovoria, budeme mať čas na otázky a odpovede pre nich a potom nás budú musieť opustiť kvôli svojim záväzkom. Čiže toto je taká malá, malá zmena programu, ktorá dúfam bude priateľná pre každého. Čiže teraz začneme a začneme s prvým panelom. Vítam pána komisára Avramopulosa. V marci komisia predstavila oznámenie, ktorá sa volá Back to Schengen, späť k Schengenu a komisár eh, nám povie, eh, čo si myslí o Schengene po šestich mesiacoch. Toto oznámenie môžete nájsť medzi dokumentami, ktoré máte k dispozícii a eh, potom dáme čas na otázky a odpovede. Potom bude musieť odísť. Ale budeme mať tu zástupcu komisie, pani Belindu Pajk, ktorá vám môže odpovedať na otázky. Čiže Teraz dám slovo pánovi eh, Dimitriusovi Avramopulosovi. Nech sa páči, máte slovo. Uh, <clears throat> thank you, eh, Claude. Ďakujem, Claude. Som veľmi rád, že som tu. Som veľmi rád, že tu máme pána predsedu Rady Žaj, pána Kaliňaka. Vážení eh, priatelia, Chcem privítať vašu iniciatívu, že ste zorganizovali tento hearing, ktorý sa zaoberá Schengenom. Je na, načasovaný veľmi dobre, pretože Schengen dosiahol veľké úspechy ohľadom európskej integrácie. Schengen je symbolom toho, že občania sú Európania platí pre študentov, pre pracujúcich, pre biznismenov, ktorí chcú mať voľný pohyb v Európe a to slobodne a rýchlo. A bez vnútorných kontrol na vnútorných hraniciach. Okrem toho je aj symbolom dôvery. Dôvery medzi členskými štátmi, tra, teda, e, dôvera v, toho, v to, že, ich, e, že management vonkajších hraníc je e, pevný a dôveryhodný. Ako viete, Schengen musí čeliť veľkým tlakom kvôli svojim nedostatkom, kvôli nedostatkom v našom systéme, ktorý bol exponovaný a musel čeliť migrácii a bezpečnostnej kríze. Ale práve teraz musíme zachrániť Schengen. Teraz nie je čas na to, aby sme považovali Schengen za niečo samozrejme. Musíme znova vybudovať dôveru a aktualizovať naše, naše systémy, ktoré manažujú migráciu a bezpečnosť. Čiže musíme v budúcnosti dokázať, že je to trvalo udržateľné. spust- realizácia alebo teda vytvorenie Európskej pobrežnej a pohraničnej e, stráže je veľký mílnik. Bol to spoločn- bola to spoločná snaha e, spolu s nami, teda s vami a s radou. A v, to len za 9 mesiacov sa podarilo vybudovať e, túto stráž. Ale Počas posledných 18 mesiacov sme sa sústredili na vytvorenie tejto stráže. Poviem to veľmi otvorene. Keby sme sa vrátili eh, a to, že sa vrátime k, rovnak, eh, k fungovaniu Schengenu ako predtým, toto je priorita tejto komisie. A Komisia e, predkladá každoročne e, správy, takisto aj parlament a rada. A ja si myslím, že verejná politická diskusia bola veľmi potrebná. A ešte raz vám chcem za to poďakovať. E, žiaľ, nemôžem tu s vami byť dlho, pretože musím pripraviť radu v Luxemburgu, tu s pánom predsedom ale budem sledovať vaše diskusie um, a závery, ktoré predložíte. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám pripomenul niektoré fakty. Na začiatku zopakujem, že komisia má rovnaký cieľ a to zrušiť všetky vnútorné kontroly a vrátiť sa k normálnemu fungovaniu v šengenskom priestore a to čo najskôr. Všetky naše opatrenia sa snažili vytvoriť podmienky, aby sme sa vrátili k trvalo udržateľnému fungovaniu Schengenu. nemusím vám pripomínať podmienky a výzvy, ktoré tlačia na členské štáty a na šengenský systém všade. To vedie k znovu opätovnému zavedeniu na vnútorných hraniciach mnohých členských štátov. Ja vám chcem len pripomenúť, že tieto hraničné kontroly e, v Európskej únii boli e, koncentrované a obmedzené, či už v čase alebo v mieste a takisto v intenzite. Ako sme to zanalizovali v, našom spra- v našej správe v septembri, Eh, tie kontroly eh, zostali v rámci tých podmienok, ktoré sú zakotvené v odporúčaniach. Čiže eh, vtedy, keď je to propočné a potrebné ehm, vo svetle hrozie po verejnému poriadku a bezpečnosti, ehm, čo sa týka druhotných, sekundárnych pohybov, pohybov migrantov. Ale vôbec nechceme nejak predikovať, predikovať, tú, predikovať rozhodnutie, ktoré príde z rady. Ide tu o 6-mesačnú lehotu, ktorá sa stanovila v odporúčaniach. Tam, kde je to potrebné, predlžiť alebo zrušiť dočasné kontroly. Všetky naše opatrenia sú prepojené a mm, sú tam synergie. E, pretože migrácia a bezpečnosť sa týkajú toho, ako budeme manažovať naše e, vonkajšie hranice, ako budeme ochrávať Schengen, pretože Schengen nemôže existovať bez, efektívneho, e, bez efektívnej správy našich vonkajších hraníc. Ale toto neza, neznamená, že by sme mali uzavrieť naše vonkajšie hranice, aby sme e, mohli udržať naše vnútorné hranice e, bez kontroly. E, nikdy nedovolíme, aby sa Európa stala nedostupnou pevnosťou. Európa vie, pozná svoje medzinárodné záväzky a plní ich. Vie, že má príjmať a ochraňovať tých, ktorí to potrebujú ale takisto má prijímať e, cestujúcich bona fide. Musím to však jasne povedať. Tí, ktorí nemajú právo pobytu a ktorí nepotrebujú ochranu, tak musia sa vrátiť za hranice EÚ. Čiže toto je jasná rovnica e, všeobecnému prístupu k e, správe hraníc a toto vlastne realizujeme aj prostredníctvom pobrežnej a zahraničnej stráže, a prostredníctvom iných nástrojov. Minulý týždeň, ako viete, v Bulharsku sme e, inaugurovali túto stráž a ja som nastojil, aby bol Európsky parlament tu zastúpený a som, bol som rád, že tam bol rýchla dohoda o tomto dôležitom nástroji Eh, ukazuje, že eh, všetci sme zaviazaní eh, k tomu, že chceme plniť tieto, tieto záväzky. Jedna z našich bezprostredných priorít je tá, že porenčná pobrežná stráž bude plne operačná, operatívna do troch mesiacov. A zároveň budeme pokračovať v implementácii dohody medzi Tureckom a EÚ a prinieslo to konkrétne výsledky najmä ohľadom návratu a opätovného usadenia sa. Toto e, sprevádza aj plnú e, relokačnú schému z Talianska a e, z Grécka. Videli sme veľký pokrok v týchto prvkoch v minulých týždňoch a členské štáty by mali pokračovať v týchto pozitívnych mm, výsledkoch. Je to potrebné, aby sme sa vrátili do normálnej situácie a k zavádzaniu všetkých e, európskych pravidiel v rámci Schengene, no ale aj v rámci Dublinu, e, ktorý sa takisto zlepšil. Ale toto je len jedna stránka mince e, my sme zabudli na bezpečnostný rozmer, rozmer správnejších hraníc najmä výmena informácií, ktorá sa musí posilniť a naše informačné systémy musia byť lepšie prepojené a lepšie interoperabilné. Spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a policiou e, a bezpečnostnými službami musia byť, e, musí byť lepšia. Okrem toho, e, systematické kontroly na vonkajších hraniciach e, zlepšia situáciu bezpečnosti v EÚ a takisto aj zlepšia e, fungovanie šengenského systému. Mm, európsky lídry slúbili, že zabezpečia, aby sa dostavili aj výsledky. A vy, členovia tohto Európskeho parlamentu, budete pokračovať v diskusii s radou a Eh, budete mať teda spoločný diskusný stôl. Ďalšie eh, pokroky eh, sa vykonali v rokovaniach ohľadom návrhu entry-exit systému. Toto je dôležité pre posilňovanie našich vonkajších hraníc. Viete, že komisia pracuje na návrhu o na systéme, európskom systéme povolenia k cestovaniu. Tretí, príručníci z tretich krajín budú môcť, môcť cestovať po Európe a to chceme realizovať v decembri. Takisto presujeme politiku liberalizáciu víz a to posilňuje kvalitu šengenských hraníc a e, zlepšuje podmienky cestovania. Keď hovoríme o e, vývoji SIS, e, hodnotiaca správa sa práve dokončuje a bude k dispozícii na konci roku 2016. Začalo sa s implementáciou uznávania, uznávania otlačkov prstov v SIS, ktorými sa identifikujú osoby, um, ktoré sú v báze SIS mm, a osoby, ktoré používajú rôzne alebo falošné identity, takto budú môcť byť vystopované a určené. Uh, Eh, my boli sme v inej situácii pred rokom a viete to. Teraz sme urobili dosť veľké kroky. Eh, teraz je chvíľa, aby sme pokračovali v tomto pokroku, ale to znamená, že sa nemôžeme pozerať späť a eh, robiť ústupky. Schengen je jeden z najväčších pokrokov, ktoré sme dosiahli v EÚ. Ako som už povedal predtým, Európa sa nemôže stať nikdy pevnotnosťou, ale musí byť otvorená. Mm. Otvorenosť a tolerantnosť e, vždy niečo stoja. A, a mali by sme zostať otvorení tým, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc a ktorí pracujú, e, ktorí cestujú po našom území v dobrej viere. A ako som už predtým povedal, e, mnoho ľudí zaž- využíva každodenne pozitívne uh, stránky Schengenu. Náklady, keby sme nemali uh, Schengen, sú oveľa väčšie uh, ako ekonomické náklady. Nedá sa to ani predstaviť. Európu definuje Schengen a Schengen definuje náš európsky priestor. Nemôžeme a nedovolíme by Schengen My budeme stále pokračovať v rušení všetkých vnútorných kontrol na, kontrolách na vnútorných hraniciach. Drahí priatelia, ja sa spolieham na vašu podporu pri dosahovaní týchto cieľov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Dimitrios. Slovo teraz dostane minister vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka. Ja by som vás požiadal, aby ste hovorili tak na 10 minút a potom budete môcť odpovedať také dve, tri otázky, každý z vás, čo je skutočne dôležité. A potom, samozrejme, bude nasledovať váš odchod. Dúfam, že je to akceptovateľné pre vás. No, takže prosím, čo najstručnejšie, aby sme mali príležitosť ešte diskutovať. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, páni poslanci, milí kolegovia, priatelia, Môžem vás ubezpečiť, pán predseda, že budem kratší ako 10 minút, pretože ako býva zvykom v prípade pána komisára Avramopulosa, Dimitris vždy vystihne v krátkej dobe všetko. Čiže to, čo by som ja mal dodať, už je len môj ďalší osobný pohľad. A môžem iba skonštatovať, že eh, Schengen je naozaj základným kameňom eh, úspešnosti Európskej únie a málo kedy si dokážeme uvedomiť, čo všetko pre nás znamená nie je to len obyčajný voľný pohyb, ale dotýka sa naozaj rodín, ekonomiky, obchodu, turizmu a absolútne bežného života. A je pravda, že súčasný stav Schengenu nie je ideálny, nie je taký, aký sme si ho vysnívali, ale rozhodne je lepší ako na začiatku tohto roka. Sami vidíme, že sa situácia z minulého roku neopakuje, že nám eh, po Európe neprúdia nekontrolované davy migrantov, ktorých nevieme presne identifikovať a ohrozenia, ktorými sme čelili minulý rok, sa tento rok neopakujú. Čo bolo príčinou toho stavu minulého roku, budeme analyzovať asi ešte veľmi dlho. Mnohokrát sa vyskytli chyby keby boli dodržané všetky pravidlá, ktoré máme ustanovené, je pravdepodobné, že by situácia bola iná, ale pre takou výraznou zmenou migračných tokov, aká bola minulý rok, sa pravdepodobne mnohým chybám vyhnúť ani nedalo. Reakcie boli potom rôzne, rôzne e, postupy e, spôsobili častokrát ešte zhoršenie tejto situácie, ale ten priestor pre analýzu budú mať naozaj odborníci ja osobne môžem považovať, že predovšetkým politika waving through policy spôsobila častokrát bezradnosť a neschopnosť reagovať na taký obrovský počet ľudí, ktorí mnohí z nich potrebovali pomoc, ale mnohí z nich danú situáciu iba zneužili. Nakoniec však sa situácia zlepšila a môžeme si teda položiť otázku, že čo spôsobilo takéto zlepšenie situácie. A ja môžem konštatovať, že spôsobilo ho no, predovšetkým fungovanie európskych štruktúr, fungovanie európskych orgánov, spolupráca medzi jednotlivými krajinami a následne výsledok. Možno niekto očakával, že to bude za dva týždne, možno niekto očakával, že to bude za mesiac. Ja som veľmi rád, že novú sezónu, ktorá odštartovala na začiatku tohto roku, sa podarilo zvládnuť ďaleko lepšie a myslím, že z pohľadu toho, ako častokrát býva e, kritizovaná Európska únia za svoju ťažkopádnosť, v tomto prípade e, tá flexibilita bola ďaleko vyššia. A tu sa chcem naozaj poďakovať v e, spolupráci aj výboru, ale Európskemu parlamentu ako celku, ale predovšetkým práci tohto výboru, práci komisie, za to, že sme boli schopní teraz na záver tohto snaženia spustiť e, novú agentúru pre ochranu hraníc a pobrežia. A to je výsledok, ktorý naozaj nemyslím si, že je častokrát e, e, konfrontovaný v problémoch, ktoré v Európskej únie vznikajú. Takže za toto naozaj patrí obrovské poďakovanie a bolo tu vidno veľmi tvrdú prácu a sú za ňou výsledky. Takže môžeme povedať, že či dôsledné stráženie hraníc, e, do, e, stanovisko medzi Európskou úniou a Tureckom a najmä nová Európska pobrežná pohraničná stráž sú e, veci, ktoré stoja za zásadným zlepšením situácií. Nie je však ideálne, musíme pokračovať ďalej a tak, ako povedal Dimitris, návraty a dôkladné plnenie readmisných dohôd a spolupráca s tretimi krajinami je ďalší krok, ktorý nás postaví do tej situácie ešte výrazne lepšie. Keď hovoríme o tom, že Schengen je dôležitý, aj pre mňa osobne je veľmi dôležitý, som jeden z tých, ktorí vyrastali priamo pri železnej opone, ktorý priamo ten plot mal pred očami, hrával pri ňom futbal, učil sa a dospieval a bol som s ním možno konfrontovaný častejšie, ako by každý z nás chcel. Aj preto tie hodnoty, ktoré zdieľame teraz, si vážim nielen ako politik, ale ako človek, ktorý mal možnosť žiť na opačnej strane tohto plotu a preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby sme hodnoty, ktoré teraz e, vyznávame, dokázali zachovať a zlepšovať. Jedna otázka, ktorá samozrejme nás bude v najbližšom období trápiť, a to je práve otázka dočasných kontrol, ktoré na vnútorných hraniciach šengenského priestoru e, vidíme. Netešíme sa z toho, že existujú, sú dôsledkom e, minuloročnej krízy, ale rovnako tak ich zotrvanie musíme zvažovať po návrhu komisie veľmi, veľmi dôsledne. V niektorých prípadoch môžeme hovoriť, že existujú už iba ako politický dôvod – ich skutočná existencia nie je v niektorých prípadoch nevyhnutná a musíme sami uh, svojimi krokmi vytvoriť opätovnú dôveru v Schengen, aby aj tieto politické prekážky, už nevždy bezpečnostné, uh, sme boli schopní odstrániť a tak sa vlastne vrátiť späť k Schengenu aj podľa plánu, ktorý navrhla komisia, aj podľa uh, spoločnej spolupráce, ktorú medzi krajinami sú. Sú nové návrhy, ktoré by niekde radi sprísnili vnútorné kontroly, ale tu musíme si dávať veľký pozor, lebo to je vždy začiatok uh, konca, do ktorého sa určite nechceme priblížiť. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za spoluprácu a teším sa na tie ďalšie uh, týždňa, mesiace, kedy dokážeme pohnúť aj so Schengenom ešte výrazne dopredu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, kolegovia. Budeme, e, môžeme položiť otázky, ale povedal som už, že naši hostia musia skôr odísť. E, e, žiadna panika. Piati budete mať príležitosť dať rýchle trefné otázky. Prvým bude pán Kojo, ale poprosím vás o naozaj stručnosť, aby mohli naši rečníci aj odpovedať. Ďakujem, Claude. Na úvod e, chcem poďakovať predsedníctvu pánu komisárovi. E, viem, že tu bude e, rada pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť, takže si veľmi vážim tú prítomnosť. Pánu komisárovi chcem poďakovať, pretože cestovná mapa, ktorú ste prezentovali pred šestimi mesiacmi, je veľmi dobre pripravená. Problém je presídľovanie, relokácia. Ak sa pozrieme na riadok poriadku na vašu cestovnú mapu. Všetko tam je s výnimkou presídľovania a relokácie, takže nedostatok solidarity možno konštatovať. Ak sa pozrieme na zavedenie hraničných kontrol, videli sme tu nedostatok e, koordinácie. Moja otázka, máme dva problémy. Nedostatok solidarity a nedostatok e, vzájomnej dôvery. Čo môžeme urobiť preto, aby sme tieto dve e, základné otázky e, mohli riešiť. Ďakujeme pán Coelho. Ľudia sú struční, takže e, ďalšie otázky. Všetky, všetci piati na úvod a potom vy budete mať slovo. Pani Sipel mala byť na rade, ale nie je tu teraz. Takže pán Pavel, nech sa páči. Ďakujem, budem stručný. Poprvé, ďakujem, že ste tu opätovne, už po druhýkrát dnes v tomto výbore som trošku sklamaný, že e, vy, pán komisár, vy, pán predseda rady, e, v svojich prijavoch e, ste nepovedali ani slovíčko o Rumúnsku a Bulharsku. Hovoríme tu o dvoch krajinách, ktoré nie sú v šengenskom priestore, hoci podľa komisie od roku 2011 splňajú podmienky. Žiadali sme o to na rade ale od komisie, e, keď som sa naposledy pýtal komisára e, na stav, ako e, to vyzerá, povedali ste, že to vyzerá ako sufle. Ako to vyzerá? Je to už dovarené, hotové? Môžeme tento mechanizmus použiť, pretože na rade sa MCV používa politicky na to, že nemôžu vstúpiť. Pre mňa by bolo veľmi dobré, keď sa pozrieme na e, porovnanie s Maďarskom, máme Ukrajinu, Moldavsko, Čierne more a tak ďalej. Ide to až do tej miery, že niektorí hovoria, že naozaj ste e, mali šťastie, že nie ste v Schengene, pretože inak by tu bol e, asi plot medzi Maďarskom a Rumunskom. To nie je férové voči e, viac ako 35 e, miliónov občanov. Ďalšia otázka pani Sargentini. I... I do mind actually, but go for it. Right? Nech sa páči. Ja som nežiadala o slovo. Ste na mojom zozname, hovorí pán predsedajúci. Takže ďalší rečník. Ja mám otázku. Som z krajiny, kde sme hranice uzavreli. Zo Švédska, kde... Čo sa deje? keď sme zavrali hranice Švédsko. Ako, po ako dlho si myslíte, že budeme mať to povolenie mať eh, hranice uzavreté? Ja nechcem, aby zostali zatvorené. Chcem počuť od vás eh, výpoveď, že to nebude eh, trvať dlho. Nech sa páči, pani podpredsedníčka Kubrická. Samozrejme, že nástroje Schengenu sa dajú použiť proaktívnejšie. To však je úloha členských krajín. Som tu. Moja otázka znie, ako možno povzbudiť členské krajiny, aby si vymenali informácie medzi sebou navzájom, aby e, e, využívali databázy SIS, ako možno posilniť spoluprácu e, jednotlivých agentúr e, v e, súčinných v trestnom stíhaní a tak ďalej. A takisto mám otázku, pána na pána ministra, čo si myslíte o zavádzaní systematických kontrol na letiskách na vonkajších hraniciach EÚ. Pomôže to e, bezpečnosti a pomôže to efektívnejšiemu boju proti hrozbám. A potom posledná otázka. Sú e, letiská schopné zvláda- zvládať tieto kontroly, alebo by tu mali byť výnimky z pravidla, keďže by to mohlo mať zlý dopad na e, tok dopravy? Ďakujem vám všetkým za tú stručnosť. Začnem pánom komisárom. Ďakujem pekne. Ja sa posnažím um, byť taký uh, stručný, ako aj ako boli tie otázky. Takže dovolte mi povedajte eh, a najskôr k tomu presídlovaniu. Áno, mali ste pravdu. A veľmi dlho, bohužiaľ, niektoré vlády nepreukazovali rovnakého ducha solidarity pri implementácii politík, ktorú sme všetci spoločne prijali. Ale za ostatné dva mesiace sa veci zmenili. Za toto krátke obdobie 1500 osôb bolo presídlených. A ak budeme pracovať rovnakým tempom, tak sa veci zlepšia. ale vždy som veľmi úprimný a preto musím priznať, že som bol sklamaný. Pretože solidarita sa nedáva a la carte, no, pretože solidarita sa buď preukazuje, alebo nie. A utečenci a utečenská migračná kríza spochybnila základné princípy zodpovednosti a solidarity, na ktorých je vybudovaný európsky projekt. Ale ako som povedal, situácia sa zlepšila. Vyvíjame tlak, ale súčasne snažíme presvedčať členské štáty, aby im prijali svoj diel e, zodpovednosti. Takže to číslo narastlo. Čo sa týka Bulharska a Rumunska, my ich nespomínali, nie, my sme nespomínali E, krajiny. Ale môžem vám povedať a veľmi jasne, že obe krajiny sa stanú súčasťou Schengenu. Závisí to, ako viete, od e, jednomyselného rozhodnutia rady. Takže na to musíme pracovať spoločne. No a komisia, ak sa spýtate komisie, tak vám môžem povedať, že sme presvedčení, že obe krajiny sú pripravené. A Bulharsko a Rumunsko majú našu plnú podporu, aby sa stali plnoprávnymi členmi šengenského priestoru. No a teraz otázka, ako sa vrátiť späť do, k normálu, naspäť k Schengenu. Našim cieľom a na tom pracujeme, je vrátiť sa k normálu čo najskôr. To som povedal už na začiatku. Čakáme na údaj členských štátov do 18. oktobra. No a samozrejme, tom vyhodnotíme situáciu. K Švédsku. Máte pravdu, hranice sú zatvorené ale musíme tiež pochopiť situáciu vo Švédsku. Ja som tam bol pred troma mesiacmi. Švédsko bolo jedno z, prvou, z prvých krajín, ktorá podporila našu migračnú politiku, ale za veľmi krátke obdobie bolo Švédsko preplnené. Takže vláda požiadala o zavedenie pohraničných kontrol na krátke obdobie. No a tam sa teraz nachádzame. Ako viete, postupy v týchto prípadoch, postup v týchto prípadoch je také, že situáciu hodnotíme, takže ak budeme požiadaní poskytnúť Švédsku predlženie tý, zavedenia kontrol, tak to zhodnotíme, ale momentálne sa to ešte nedá jasne povedať ale neviem, či bola položená ešte nejaká otázka. Myslím, že som zodpovedal na všetko. Ešte o bezpečnosti. Áno. Otázka bola, ako môžeme presvedčiť členské štáty, aby spolupracovali a vy podporili dôveru medzi nimi. Áno, v tom sme dosiahli tiež pokrok. Uvediem príklad, ktorý sa snažili a mm, snažili vykonať teroristický útok v Nemecku pred týždňom, boli zatknutí a vypatraní. A viete prečo? A, no práve preto, že momentálne prebieha informa- výmena informácií. Je to zatiaľ úplne vybavené. No a koncepcia Bezpečnostnej únie, nový komisár pre Bezpečnostnú úniu, úniu Julian King, predložil projekt tomuto. A to sa práve na to, čo ste správne nazvali z mojich vlastných skúseností. A e, v rámci môjho portfólia sú tiež otázky bezpečnosti. Môžem povedať, že je tu nedostatok, nedostatok dôvery. No a prečo? Pretože štáty, veľké štáty si nechávajú najcenejšie informácie pre seba. Nie sú ochotné sa o ne podeliť. Ale to je našim cieľom. A dosiahli sme pokroky. Ale pre toto veľmi nebezpečnou situáciou v Európe si musí každý uvedomiť, že ak nebudeme spolupracovať ak neprehobme spoluprácu v duchu vzájomnej dôvery, nepodarí sa nám zvládnuť túto komplikovanú situáciu a nesmieme nikdy zabúdať na to, pretože to súvisí aj so základnými právami, že to je jedno z ich základných práv a musíme sa na to sústrediť a už to teraz robíme. A si vieme, kde sme boli pred dvoma rokmi. Rád by som vám ešte pripomenul, že tí, ktorí spáchali trestné činy v Paríži, boli veľmi dobre známi v niektorých krajinách členských krajinách alebo nečlenských krajinách EÚ. Ak vtedy, pred 1,5 rokmi, eh, by si vymenili informácie, tak páchatelia by boli vypátraní a zatknutí. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Z toho sme vyvodili eh, poučenie. No a kontext Bezpečnostnej únie zaistí väčšiu bezpečnosť a ochranu pre našich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. E, pán Kaliňáka, e, väčšina otázok bola nasmerovaná komisiu, ale ak máte nejaké pripomienky, e, nech sa páči. Ja by som vlastne už len doplnil pána komisára predovšetkým v tom, že otvorili sme otázku na rade a diskutujeme o nej pán poslanec, ktorá súvisí aj s termínom, ktorý ste už určite dostali do uší a ktorý sa volá flexibilná solidarita. Vyplýva predovšetkým z toho, že nevšetky štáty majú rovnaké podmienky a rovnaké možnosti a predovšetkým v migrácii nejde o prírodnú katastrofu. Pri prírodnej katastrofe zhruba zdieľame rovnaké, e, rovnaké podmienky a dokážeme si vzájomne pomôcť na rovnakých pravidlách pri migrácii ide o živých ľudí, o živé osoby so svojimi osudmi a so svojimi predstavami, ako so svojou migráciou po Európe naložia. A to bol práve ten paradox, s ktorým sme sa stretávali na macedonskej hranici, kde migranti utekali z členskej krajiny Európskej únie do nečlenskej krajiny Európskej únie. Z Grécka do Macedónska. A tam bolo treba vedieť, že nebol ich záujmom všetkých len sa vzdať a, a dostať sa mimo dosah vojenského konfliktu a priameho ohrozenia života, ale dostať sa do presne pre nich vybratej krajiny. A tak každá krajina musí prispieť svojim dielom, tak ako my sme urobili príklad projektu s Rakúskom, kde v pretlaku Rakúska sme poskytli naše kapacity a za posledný rok, napriek tomu, že číslo z e, relokácií pre Slovensko je okolo nejakých 800 ľudí, sme e, v podstate e, odubitovali viac ako 1200 sírskych žiadateľov o azyl. Proste každá krajina má šancu prispieť svojím spôsobom, pretože relokácie nefungujú nielen kvôli e, vôli alebo nevôli jednotlivých členských krajín, ale že niekedy proste musíte akceptovať, že ešte je tu vlastný názor a vlastná vôľa ľudskej bytosti, ktorým je migrant. On nie je štatistické číslo. On má proste svoju predstavu, ako chce urobiť a nie vždy je totožná s úradmi. Som rád, že sa to pohlo dopredu. V každej krajine naozaj práca komisie v tomto prípade je neoceniteľná, ale myslím si, že musíme k tomu pridať aj ďalšie možnosti, ako inovatívnymi spôsobmi túto solidaritu spoločne zdieľať a pridať uh, vlastne k riešeniu tejto situácie. Len za jednu drobnosť spomeniem, 300 policajtov bolo v službe zo Slovenska v zahraničí na vonkajších hraniciach Európskej únie posledný rok. Keby som to prepočítal podľa pomeru obyvateľov, z Nemecka by to muselo byť 5000 policajtov ale takú kapacitu samozrejme Nemecko nemá. Má úplne iné problémy, ktoré má riešiť. Vždy si vieme vzájomne pomôcť náhradami, kde my musíme e, neporovnateľne väčšie penzum e, snahy urobiť, pretože máme iný typ ohrozenia alebo iný typ problému v danej chvíli, pretože ten pohyb migrantov nie je podľa štatistických tabuliek, ale predovšetkým podľa toho, ako oni sami chcú. A som rád, že dnes práve z hodou okolností, e, a to ešte k poslednej otázke vlastne spomeniem, tým najväčším nebezpečenstvom je vlastne presne generalizovanie a paušalizovanie, ako riešiť e, problém, ktorý bohužiaľ má veľmi veľa špecifických, e, špecifických otázok. V otázke Rumunska a Bulharska, pán e, poslanec, myslím, že keby ste si pozreli tracking môjho pôsobenia v, v Rade ministrov vnútra od roku 2006, tak asi nenájdete niekoho, kto viacej hovorí... You have no translation? nenájdete človeka, ktorý e, viacej hovorí práve o e, nevyhnutnosti e, Bulharska a Rumunska ako súčasti šengenského priestoru. You have no answer, so I will try in English, maybe it will be uh, easier, but so, sorry. So, uh, several times. Viacerokrát Slovensko navrhlo, že je nevyhnutné mať e, Bulhorsko a Rumunsko v e, šengenskom priestore. Grécko je teraz ostrovom e, pripravenosti je tu po dlhú dobu a takisto počas nášho predsedníctva. Prvá otázka. My sme začali práve s týmto návrhom a ja si myslím, že sme sa posunuli vpred. Dimitris sa tu nemýli veľmi čoskoro e, uzavrieme tento postup. Myslím si, že toto je tá téma, ktorá je priamo na stole. A posledná vec. Mrs. Kudrická. Pani Kudrická. Hlavnou hrozbou je e, rutina, keď hovoríme o výmene informácií. viacero informácií, ktoré bezpečnostné služby alebo policajné zložky si vymieňajú navzájom, sa strácajú, stratia sa. Jednoducho nedostanú odpovede. Ako sa správajú príslušné štáty po obdržaní informácií Tešil som sa, keď naše, naša krajina e, zaslala informácie a vďaka tomu v Dánsku e, zadržali 5 z podozrivých os- osob. Čo je dôležité, nie je len vymieňať si informácie, ale tiež, že musíme mať určitý feedback. Čo ste, ako ste s tými informáciami naložili? Na to potrebujeme spoločnú databázu, kde môžeme zdieľať nielen informácie, ale ako sa bude ďalej postupovať s nimi a čo je potrebné na to, aby sa zaslali do iných krajín po desiatich informáciách denne a e, e, rutinnej práci e, dvoch, troch dní je možnosť straty vlastne užitočnosti tej informácie. Ďakujem. Ďakujeme pán Kaliňák, ďakujeme kolegovia za vašu trpezlivosť. Ďakujem vám, pán komisár, za váš čas. Belinda Pike je ďalš, zostane za komisiu disponibilná na zodpovedanie otázok. Ďalšia vec je potom k Frontexu a to už je iná vec. Ďakujem. So colleagues, we're going to move straight ahead with the program. A warm welcome. Pokračujeme, pokračujeme v programe. Eh, naši ďalší rečníci budú eh, pokračovať v téme. Vítajte. Ak odchádzate, robte tak prosím eh, potichu. Takže začneme hneď pani Vosiliute, ktorá re, odprezentuje politickú štúdiu, pokiaľ ide o vnútorné e, hraničné kontroly v šengenskom priestore, či sme pripravení na krízu. Na nej ponechám teraz samotnú prezentáciu. Určite bude veľmi zaujímavá. Vítajte. Ďakujem za to, že môžeme dnes odprezentovať našu štúdiu. Táto štúdia je výsledkom spoločného cvičenia viacerých odborníkov, vedcov na šengenský priestor. Ja som mala tú čest, že som tento tým koordinovala. Bol to rozhodujúci e, think tank v tejto štúdii. Spolu e, e, s týmito výskumníkmi sme si položili štyri základné otázky. Či je šengenský priestor pripravený na krízy? či jeho právny rámec je efektívne implementovaný. Po tretie potom, či potrebujeme novú legislatívnu reformu. A posledná otázka, ako môžeme zabezpečiť efektívnejšiu e, demokratickú právnu zodpovednosť. Pokiaľ ide našu metodológiu, pozostávala z právnej analýzy a z politických analýz. Náš e, prieskum bol obohatený e, semištrukturovanými e, interviu, rozhovormi s kľúčovými politikmi a zastupcami členských krajín, takisto s niektorými agentúrami EÚ. Podrobne sme sa pozreli na notifikácie členských krajín. V neposlednej miere sme verifikovali predbežné zistenia v diskusiách so zainteresovanými, kde občianská spoločnosť a mladežnícke organizácie nadnášali otázky o budúcnosti Schengenu a o možnostiach zohrávať úlohu z ich strany. Trošku sa vráťme k historickému pozadiu toho, ako terajší šengenský systém vznikol. V roku 2011 bola tu tá e, francúzsko-talianská e, problematika, arabská jar, množstvo ľudí z Tuniska, ktorí sa uchádzali, e, teda prichádzali cez Taliansko do Francúzska. Francúzsko zavádza vnútorné, unilaterálne vnútorné hranice a to vedie ku kontroverzným reakciám na úrovni EÚ. Tu vidíme, že viac Európskej únie sa zrazu žiada v šengenskom priestore. Európsky parlament e, e, si tiež žiada svoju úlohu podľa Lisabonskej zmluvy, osobitne potom, pokiaľ ide o šengenský evaluačný a monitoringový e, mechanizmus. Nová šengenská legislatívna reforma alebo balíček po roku 2013 sa, sa skladá z dvoch právnych nástrojov, šengenský hraničný e, e, záko, e, zákonník k riadeniu vnútorných a vonkajších hraníc. Takisto je tu podrobne, sú tu zaradené výnimky a pravidlá, ako by sa mohli zavádzať vnútorné hranice. Schengenský tak evaluačný systém, evaluačný a monitoringový mechanizmus, aby sa schengenské aky E, vhodne rešpektovalo. A tu sme sa osobitne zameriavali na vonkajšie hranice. Hlavná inovácia spočívala v tom e, zákonníku článok 29, kde je umožnené predlženie vnútorných hraníc až na trvanie dvoch rokov na e, obdobie šiestich mesiacov. Toto malo byť v podstate e, zastrašovacie opatrenie na odradenie ako až posledné, posledná alternatíva, pokiaľ ide o šengenský evaluačný a monitoringový e, mechanizmus. Prešiel z e, medzivládnej formy rozhodovania v rade na Eh, komunitárny prístup v komisii. A komisia je tu vlastne eh, gestorom, konkrétne DG Home. Nový, nová reforma riadenia Schengenu mala pozitívne dopady ako zodpovednosť ex posta, poste českých e, správ e, členských štátov aj e, komisie, aj keď eh, bohužiaľ Európsky, právo, Európsky parlament získal eh, právo na informovanie o tom, čo sa deje, tak eh, je tu výzva praktických dojednaní, ako získať prístup k takýmto informáciám. A čujeme, že neprieme dôkazy o tom, že poslanci idú do tajných miestností a snažia sa nájsť tú pomyselnú ihlu v kope sena. No, už vysvetlil kolega z DJ Home, e, nová reforma bola aplikovaná vo veľmi výnimočných e, podmienkách, e, keď obrovské množstva ľudí hľadali medzinárodnú ochranu prichádzali do Európy. Hovorí sa o tom ako o utečenskej kríze. A členské štáty zareagovali kontrolami na vnútorných hraniciach. A to ukázalo limity spoločného európskeho azylového systému a tvoreného migračného systému tiež. Naše hlavné nálezy sú nasledujúce čom formálne členské štáty dodržiavajú šengenské pravidlá, šengenský pohraničný kódex a predložili notifikácie, tak nerešpektovali ducha Schengenu, čo znamená odôvodnenie, proporcionalitu a nevyhnutnosť, ktoré sú buď neexistujúce alebo slabé, bez dôkazov. Rovnako sme zistili, že možný dopad na voľný pohyb osob, neboli steny a ďalej je tu e, veľký zmetok a nepochopenie medzi členskými štátmi o tom, čo hovoríme o týchto ľuďoch, či sú migranti alebo sú to žiadatelia o azyl, e, pretože to je základná otázka, aké postupy treba uplatňovať spoločný európsky azylový systém alebo šengenský pohraničný kódex. Takže šengenský hodnotiaci a monitorovací mechanizmus sa stal hlavným zdrojom informácií na spustenie článku 29 eh, šengenského pohraničného kódexu. Avšak dramatické zmeny sa udeli od novembra 2015 keď neohlásená misia, jednosmerná misia do Grécka sa uskutočnila, e, čo bola hlavným argumentom pre komisiu a radu navrhnúť a spustiť postup podľa článku 29. V tejto situácii, ktoré sme sa ocitli v máji, to bolo úplne iné. Bylo sa veľmi málo, malé množstvo ľudí, veľmi nízky počet žiadostí o azyl a preto naše zistenia, je článok 29 bol založený na strachu zo sekundárneho pohybu eh, regulárnych migrantov a nie na tom, že by sa takéto pohyby reálne uskutočňovali. Rovnako sme zistili medzi členskými štátmi, ktoré nezaviedli kontroly na vnútorných hraniciach, je skutočne tenká nejasná línia o tom, čo boli a, hranice, a, kontroly, ktoré sú zakázané a policajné kontroly, ktoré sú možné. My sme zistili hlavne od predstaviteľov občianskej spoločnosti, že policajné kontroly sa čoraz častejšie využívajú v pohraničných oblastiach na účely kontroly migrácie. A rovnako tu bolo, boli dôkazy o tom, že žiadatelia o azyl boli klasifikovaní ako neregulárni migranti, aby sa odôvodnili pohraničné kontroly a rovnaká otázka, kto boli títo ľudia a kde majú byť zaregistrovaní, pretože niektorí z nich sa zaregistrovali pomocou systému SIS-2 aj boli žiadatelia o azyl, tak mohli by zaregistrovaní v Eurodaku. A to treba jasne rozlišovať. Takže naše závery sú nasledujúce. Žiadna legislatívna reforma nie je potrebná, pretože Schengen plní svoj účel a je odolný proti krízam. Avšak potrebná je lepšia implementácia súčasného legislatívneho rámca. Komisia musí zohrávať svoju úlohu, a musí strážiť európske právo a zmluvy a Európsky parlament musí využívať svoje právomoci a zaistiť lepšiu demokratickú zodpovednosť a kontrolu demokratickej zodpovednosti. A preto predkladáme nasledujúce odporúčania. Poprvé, komisia mala uplatňovať e, jasný test proporcionality o nevyhnutnosti aplikovať interné alebo kontroly na vnútorných hraniciach, ako aj dopad na základné práva a voľný pohyb občanov EÚ. Európsky parlament e, by mal získať praktický prístup, e, praktický systém prístupu k informáciám. Rovnako si myslíme, že osobitný hodnotiací mechanizmus je potrebný pre azylové otázky. Rovnako sú potrebné usmerenia EÚ o kontrole na, na vnútorných hraniciach, ako aj viacej poznatkov o tom, ako sa využívajú veľké databázy EÚ a či nie sú až príliš využívané. A agentúra pre základné práva by mala byť stálym pozorovateľom všetkých misií vrátane na vnútorných aj vonkajších hraniciach, čo tak zatiaľ nie je. A ďalej, občianská spoločnosť by mohla, mohla tiež zohrávať dôležitú úlohu a mala by zohrávať túto úlohu nezávislým tieňovým spravodajstvom. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že si prečítate naše štúdiu a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu, za štúdiu. A teraz prejdeme k druhej štúdii, ktorý sa týka nákladov neexistencie Schengenu. Pierre Kudan. Tiež skúste, prosím, 10 minút. Takže vy to predstavíte a profesor Pierce sa bude venovať detálnej štúdii, takže vy môžete to predstaviť a potom profesor Pierce. Mm. Ďakujem, pán predseda, vážené dámy, vážení páni poslanci. Najprv všeobecné pripomienky. Chcem pripomenúť, že šengenský systém bol, bolo možné považovať až donedávna za najlepší výsledok európskych európskej integrácie, pretože konkrétne zavádzal do praxi slobodu pohybu. Ale um, súčasná migračná utečenská kríza osvetlila zásadné nedostatky vo fungovaní spoločnej politiky v azile, spoločnej migračnej politike a, vonkajší, a kontrole vonkajších hraníc. Tieto nedostatky a takisto aj obavy ohľadom vnútornej bezpečnosti viedli k tomu, že niektoré členské štáty e, dočasne zaviedli v súlade s platnými zmluvami kontroly na svojich hraniciach. A práve v tomto kontexte koordinátori výboru LIBE požiadali oddelenie európskej pridanej hodnoty mm, predložiť analýzu nákladov, potenciálnych nákladov, ktoré bude, budú predstavovať tieto kontroly. A chceli sme sa odpovedať na dve otázky. Poprvé, aké budú ekonomické, sociálne a politické náklady e, zavedenia kontrol v šengenskom priestore a aké budú potenciálne pohoto- e, pozitívne body. E, my sa zakladáme na štúdii, ktorou, ktorá bola objednaná u Grant Europe. Máme tu aj zástupcov tejto, spoločnej tejto organizácie. A ja som sám dohliadal na e, štúdiu, ktorá bola publikovaná minulý rok a išlo o dopad na, minul, na spoločný trh, teda dopad týchto kontrol. No a mm, my sme z toho vyvodili tri základné scenáre. Poprvé, e, na dvojročné zastavenie šengenského systému e, v piatich krajinách, kde sa zaviedli vnútorné kontroly. Potom scéna číslo 2, dvojročné pozastavenie Schengenu celkovo v celej EÚ a e, zavedenie vo všetkých e, krajinách, teda zavedenie kontrol vo všetkých krajinách. A potom tretí scenár, e, neobmedzené pozastavenie šengenského systému vo všetkých členských štátoch. My sme sa snažili odhod, odhadnúť ekonomické náklady, ktoré by spôsobili tieto scenári. Teda, toto sú výsledky. E, keď hovoríme o scenári 1, čiže e, pozastavenie šengenského systému v piatých krajinách a ak zoberieme do úvahy tú hypotézu, e, že by sa vlastne znova postavili hranice, čo sa týka ľudských nákladov, kapacít, treba zohľadniť aj cestovateľov. Je to 2011 miliónov eur. Scenár 2, čiže pozastavenie na 2 roky šengenského systému pre všetky krajiny šengenského priestoru, keďže sa to vlastne týka všetkých vnútorných hraníc tie náklady by bolo 4,4 až 4,8 miliard eur. No a keď hovoríme o scenári číslo 3, čiže stále zavedenie kontrol na vnútorných hraníc, čiže stavba, colníc a tak ďalej, e, bolo by to 20 miliard eur a 2 až 4 miliard eur ročne. Čiže toto, je 0, e, toto predstavuje 0,2 až 0,4 HDP šengenskej zóny. Potom sa správa zaujíma aj o sociálne náklady, e, zrušenie e, šengenských, šengenské, hraníc v šengenskom priestore viedlo k tomu, že sa napríklad mm, zvýšili, zvýšili, zvýšilo počet zhabaní a keď hovoríme o politickom dopade, tak z našej analýzy vychádza, že vnímanie bezpečnosti občanov um, EÚ sa nezmenila po rozšírení. Skôr to bolo spôsobené tým, že Európska únia nevie um, manažovať uh, uh, migračnú krízu. Preto by sme mali e, znova vytvoriť dôveru medzi občanmi a členskými štátmi, aby sme e, vedeli e, riešiť nedostatky, ktorých som, ktoré som spomínal, a potom dohodnúť sa na činnostiach a na koordinácii jednotlivých aktivít, no a potom zmeniť súčasný rámec šengenského systému lebo týchto, týchto 5 štátov zavedlo svoje kontroly až do novembra 2017. Ďakujem a teraz odovzdávam slovo pánovi profesorovi. Ďakujem, som veľmi rád, že som tu a veľmi Rád by som vám predstavil štúdiu eh, spoločnosti Rent Europe. Ja som eh, túto štúdiu eh, nevypracoval, ja vám poskytnem len taký mm, obsah, konspekt a spomeniem, aké, tém, aké, aké témy boli v tejto štúdii. Táto štúdia sa zaoberá možnosťami Eh, medzi spoločnými činnosťami na európskej úrovni, ako môže byť reformovaný, reformovaný Schengen, ako to bude a ako, budeme, ako bude možné v budúcnosti riešiť tie príčiny obáv, mm, kvôli ktorým niektoré členské štáty zaviedli kontrolu na vnútorných hraniciach a takisto a, mm, ako identifikovať tie oblasti, a, eh, aké pozitívne dopady môžu byť Um, aké opatrenia by mala zaviesť komisia. Čiže je to založené na dokumente, ktoré, ktorý sa zapojil do tej nákladovej štúdie, o ktorej hovoril môj predrečník. Um, ciele, ktoré Rand Europe má, boli tieto zamyslieť sa na ekonomické, sociálne, uh, no, ekonomickými a sociálnymi dopadmi uh, zavedenia kontrol na vnútorných hraníc v šengenských krajinách a takisto um, e, sa pokúsiť predložiť nejaké hodnotenie potenciálnych, potenciálnych benefitov uh, v rámci Schengenu, ale aj uh, také aktivity, ktoré nie sú priamo spojené so Schengenom. Potom mm, táto otázka, aké sú možné benefity z ďalších e, činností. No a tu vidíme, že sú tu rôzne e, prvky, nad ktorými sa štúdia zamýšľa, čiže e, zavádzanie do praxe. Ďalej otázka, či e, informačný systém by mal používať ďalšie funkcionality, čo sa bude diať e, s rozvojom európskej verzie Frontextu a to už bolo vlastne zavedené do praxe. No a potom mm, stieranie rozdielov medzi uh, e, súdnou spoluprácou a čo možno robiť uh, v rámci spolupráce s tretimi krajinami. Takže keď sa na to pozrieme uh, individuálne, rámca, rámec šengenskej spolupráce. Tam bolo spomenutých viacero vecí. Pán komisár hovoril, že um, treba hodnotiť, bude sa hodnotiť šengenský informačný systém do konca roku, ale toto môže byť možnosť na to, aby sa zmenili pravidlá, aby sa zbieralo viac informácií v informačnom šengenskom systéme. Z mojej perspektívy to vidím tak, že uh, či je potrebné mať informácie o, o regulárnej migrácii, pretože o, Eurodac môže riešiť mnoho tém, ktoré sa týkajú regulárnej migrácie. Čiže možno to nie je také dôležité, aby šengenský systém robil viac, ako robí. No, ale treba, aby to predstavilo, bolo, teda, bolo to pridanou hodnotou. E, samozrejme, potom sú tam otázky ohľadom nákladov, e, bez, nákladov bezpečnosti. E, mali by sme prepojiť obidva tieto typy vývoja, aby to bolo proporčné. A Ehm, podľa mňa nie je potrebné prepracovať celú schému a niektorí ehm, rečníci už povedali, že Európsky parlament potrebuje viac informácií, prečo si členské štáty myslia, že je potrebné zaviesť vnútorné ehm, kontroly, pretože nie všetky kritéria boli splnené. Jedna vec, ktorá môže byť spravená, v, urobená v Schengene, je zdieľať si viac informácií ohľadom podozrivých, pretože tieto informácie už existujú, ale neboli doteraz až využívané. Čiže o, treba ich používať, aby e, sa predchádzalo niektorým teroristickým útokom. O tom treba porozmýšľať. Ďalej, vonkajšie, kontrol, teda kontroly na vonkajších hraniciach. Samozrejme, e, boli obmedzenia, e, čo sa týka novej verzie Frontextu, my to tak stále voláme. Samozrejme, má to vlastný rozpočet, má vlastné kapacity a členské štáty v princípe majú ďalšie povinnosti. A samozrejme, naredne zatiaľ platí ešte 7, e, deň, tak, 7 dní, takže nemôžeme hodnotiť, aký dopad to bude mať. No a potom silnejšie kontroly na vonkajších hraniciach. Chýba im ešte efektívnosť, najmä v prepojení uh, s, na, s nariadením proti terorizmu, ktorá, ktoré sa sústreďuje aj na um, bojovníkov, um, ktorí vlastne sa nachádzajú na území EÚ. A bolo by zaujímavé vidieť, ako tieto dva uh, dokumenty spolupracujú. Niektor- možno je dosť uh, dôvodov prečo niektorí cestujú napríklad na Blízky východ ako humanitárni pracovníci. No a potom zrejme budeme mať aj legislatívu, o ktorá sa bude týkať systému entry-exit, čiže vstupov a výstupov. A Eh, jedna vec, ktorú správa nespomína, je, že sa nezamýšľa nad eh, dopadmi nad dopadom Brexitu, pretože eh, bude to zrejme znamenať ďalší počet migrantov, ktorí budú cestovať v šengenskom systéme ako britskí občania. A E, britská vláda hovorí, že tie kontroly e, budú pokračovať na ich hraniciach, ale s Irskom nie. To znamená, e, že budú náklady na obidvoch stranách, keď nebude dohoda na oboch stranách ohľadom tohto systému entry-exit. Mm, pochybujem, že tu možno byť nejak entuziastický. Takže e, toto bude téma, ktorým, ktorou sa bude zaoberať tento výbor v budúcich rokoch, ale e, je dôležité e, zohľadniť aj dopad Brexitu. Ďalej, policajná trestnoprávna spolupráca, no bude to pravdepodobne pozitívny dopad na zvýšenú spoluprácu ako som už povedal, eh, Schengenský informačný systém ponúka eh, krátkodobé možnosti dodatočne výmeny informácií a eh, policajnej spolupráce, ako hovorí správa v rámci existujúceho systému sa čoskoro budú vymieňať aj otlačky prstov, čo bude veľmi užitočné pri identifikácii podozrivých, samozrejme s ohľadom na povinnosti o ochrane údajov a samozrejme azyl a migrácia. Sú to isté obavy, ktoré mám ja aj mnohé MVOčky z množstva návrhov komisie o Dubline. Konkrétne ten spôsob, akým sa to snaží prioritizovať a, vrácať vracať ľudí do Turecka. Z otázky rodiny, no ako viete, Dublin teraz sa požaduje, aby rodinné príslušníci boli zjedno, e, spájani, aj keď sa to nedieje veľmi často ani s malými deťmi. Nedieje sa to veľmi rýchlo, nevenuje sa tomu e, veľký dôraz na úrovni EÚ alebo národnej. Komisia v tomto chce prioritizovať e, bezpečné tretie krajiny pred zjednocovaním rodiny ja myslím, že jediná bezpečnou krajinou pre dieťa je tá, kde sú jej rodičia, takže má s tým isté problémy a bude to napadnuté, aby to pokračovalo na tejto báze. že môže to byť schválená, nie je to parlamentná odpovednosť. Treba teda nájsť rovnováhu, preveriť zodpovednosť a ľudské práva. Afganistán, množstvo ľudí z tejto krajiny úspešne požiadalo o azyl, sú blízko tejto dohody s jeho Afganistanom, ktorá je zacielená na to, že tam budú vracať ľudia. No a e, týka o vykonateľnosti a politickej akceptovateľnosti, z tu otázky časového rámca, ako vieme zo šengenského informačného systému, vízového informačného systému, ako čo robíte, čo je technicky komplexné, trvá nie len dlho, ale že budú existovať ďalšie zdroje a budú existovať aj technické problémy. Je tu ešte jedna strana. Nie všetky z týchto možností sú predpokladom na návrat k Schengenu a teraz sa dostávam k načasovaniu. Bude trvať je za autorizačný systém, ktorý sa bude stiahovať na Veľkú Britániu. No a tým sa dostávame k dvoročnému dvoročnej lehote opätovného zavedenia hraničných kontrol a niektorí z vás správne poznamenali, či musíme zaviesť ešte kontroly v novembri. E, čiže či, kým počkáme, kým všetko to bude urobené, Dublinská reforma, všetko ostatné, to bude dlho trvať a to je a, spochybniteľné. Ja e, si položí túto otázku, ako robí teraz tento výbor. Či je nevyhnutné, aby toto šengenské napätie pretrvalo v krajinách spájanie rodín. Vždycká, je to vám hlavate výhovorky, aby sa pokračovalo v zavádzaní porenčných kontrol. Je to veľmi zaujímavá správa, vynikajúci príspevok do správ a otázka, o ktorej treba hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pírsa, a kolegovia, iste viete, že úzko spolupracuje s výborom my už sledujeme na Twitteri a že sledujete na Twitteri. Ak ešte nie, tak eh, by ste tak mohli začať. No a prihlásili sa traja rečníci, tiež kolegovia vstupujú a odchádzajú, takže pán Koľo, pani Koráca a pani Wimberka. Chcel by ešte niekto položiť otázku kolegom? Nie. Všetci už sú unavení. Pán Depre aj zaspal. Je to jedno z tých eh, popoludní britské počasie. Prepačte, Steve. Takže pán Kuel, nech sa spáči. Ďakujem veľmi pekne. Ja nemám tak veľa otázok. Rád by som chcel poďakovať správu o nákladoch na neexistenciu. Schengenu komisár pred pár minútami povedal, Schengen je jeden z najväčších eh, úspechov, ale dobre aj definovať, aké boli náklady na neexistenciu Schengenu, pretože ak ho zničíme, tak zničíme nielen najväčších úspechov európskeho projektu, ale poškodíme spôsob a cestu, ktorou musíme ísť, aby sme zaistili hospodársky rast a pracovné miesta a hospodárske náklady. Neexistujúcie Schengenu sú obrovské, ako si správne poznamenali a profesor Pierce, ste povedali, že musíme zlepšiť implementáciu Schengenu. Súhlasím, ja sa len pýtam, ako? To podľa mňa porušenie zmluvy komisie, alebo máme nejaké iné nástroje. Čo týka prvej štúdie, či je Schengen odolný krízam, ja musím súhlasí so štyrmi hlavnými závermi, neexistuje. A treba, formy potrebujeme lepšiu implementáciu v každom prípade. Potrebujeme, aby komisia zohrávala svoju úlohu ako strážkynia zmluv. A potrebujeme väčšiu demokratickú zodpovednosť a tak, ako povedal predseda Klod Moráš, tak eh, už sme prijali rozhodnutia o výbore LIBE, aby sme to zaistili. Nie som si taký istý, či hovoríte o kontrolách eh, na hraniciach. Je možné, aby v pohraničnej oblasti boli policajné kontroly, aj keď súhlasím, že je to taká šedá zóna a musím rozhodnúť, čo je jedna vec a druhá, ale v každom prípade súhlasím eh, s našimi závermi a odporúčaniami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Carlos. Anna Maria Koráca Bild, nech sa páči, áno, ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi no, pozorne počívam túto diskusiu, pretože myslím, že je viac ako nevyhnutná. Je to aj pravý čas. Pretože začíname si zvykať na to, že šengenské a slobodný pohyb, čo je úspechom Európy, čo je nevyhnutné, čo je štokholmský program v oblasti slobody a bezpečnosti, na čom už roky pracujeme v toho scény, tak sa, strá, sa stáva nástrojom na riadenie migrácie a zneužíva sa to tak, pretože myslím, no správne, sme mali zvolené možnosti krajín, núdzový mechanizmus, ale zabudli sme, malo by to byť len dočasné, malo by to byť spustené, keď migrantov, ale vtedy, keď máme problém verejnej bezpečnosti. e, spúšťame do takej diskusie extrémnej právice, kde migranti sú ohrozením pre nebezpečnosť, čo podľa mňa je neakceptovateľné. Ja som na misii Libe v Južnom Švédsku. To je veľmi špeciálna situácia. Dnesko a Švédsko sú veľmi integrované. A ja som iniciovala Inko, náklady na existenciu Schengenu. Myslím, že musíme hovoriť o Schengenu nielen v súvislosti s migrantami, ale aj o tom, ako, aké dopady to má na, na život ľudí. Ja som úplne šokovaná tým, koľko ľudí prišlo aj prácou prácou, koľko ľudí nemôže existovať a nemôžu vyzdvihovať deti v škole. Skutočne to má hospodárske dopady, ktoré sú obrovské. Uvádzam tento príklad, pretože to je misia, ktorú sme vykonali z Libe. A to je viem trochu viac ako švédska poslankyňa. Platí aj v iných oblastiach v Európe tieto aspekty, tieto postihujú každodenný život ľudí. To sa stráca v prekladeno a ja sa pýtam, ak to získať späť. na no ďalšie ďalšia krajina ako Švédsko, my sme nie za slobodu pohybu. My sme boli prinútení to urobiť kvôli nedostatku zodpovednosti členských štátov pri riadne migrácie a pretože nemáme bohužiaľ až tú kontrolu vonkajších hraníc, čo je predpokladom slobody pohybu v Schengene. A nemáme plnú interoperabilitu ja som povedal, že niečo to je iná téma, že treba lepšie spolupracovať s Tureckom, vymene informácií a databázach, pretože oni vedia všetko. Ľudia, ktorí prichádzajú do Európy a my nevyužívame tieto cené informácie. Musíme vedieť, kto prichádza do Európy. A rovnako si myslím, Peťa, žická vláda veľmi katastrofálne spolupracuje s Dánskom, s to krajiny, ktoré nedokážu spustiť efektívnu kontrolu občianských preukazov a pasov. Tvára to obrovské zdržanie, ktoré nie je nevyhnuté, takže sa chcem spýtať, čo sa dá urobiť na to, aby sme rozšírili možnosť hodnotenia toho, čo robia členské štáty, čo chce komisia teraz urobiť po viac ako roku. A po tretie, čo by komisia príjmať členské štáty lepšie cezhranične spolupracovať, boli efektívnejšie, aby policia spolupracovala efektívnejšie. Ešte posledná otázka, tým, čo povedala pani Zliute, to obrovský zmetok medzi migráciou Schengenom, azylom, azylovým kódexom. Deti bez prírodu sú posielané späť kvôli tomu, Mali prerušenie platnosti Šengenského kódexu, je to pravda a je to možné. A čo komisia robí v tejto veci? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Anna Maria, správne si to povedala. Dobre. Ešte slovo dostane rečná rečnička. Ste mali otázky? alebo komisár, ale už odišiel. Dobre, pani Winberg, posledná rečnička. Ďakujem veľmi pekne. Ja srdečne ďakujem za prezentácie. Chcela by som začať tým posledným, čo som počula o paneli o nákladoch zavadzania hraničných kontrol v dlhodobom a krátkodobom horizonte túto otázku by sme mohli položiť aj naopak, aké náklady by to malo, keby sme nemali hraničné kontroly, keby sme dokonal otvorili dvere, už to niekto spočítal, aj takto sa to dá brať. Vo Švedsku na to nemáme absolútne prostriedky. Takže až v poslednej sekunde sme zaviedli pohraničné kontroly. Vo Švedsku to už bolo také hrozné, že sme budovali stanové tábory pre tie množstva ľudí, ktoré prichádzali. Sme radi, že sme dostali čas na oddych a teraz prichádzajú tie skutočné problémy, keď všetci výjdu z tých azylových zariadení, azylových ubytovní, pretože tých ubytovní je málo a nás bude čakať ďalšia výzva 12. novembra, presne o mesiace. Čo sa tam stane, nevieme. Či si budeme môcť zachovať hraničné kontroly, pretože o tom rozhodne EÚ. EÚ rozhodne o tom, či Švédsko bude môcť mať hraničné kontroly alebo nie, čo podľa mňa je hrozné. Počuli sme tiež, že existujú e, sú to veľké držia medzi Švedskom a Dánskom a výmenu informácií, ale hovorím, keď sme išli do Štrasburku, tak boli dlhé rady, museli sme ukazovať pasy a tak ďalej. To je pravda, ale ja to nevnímam ako nejaký veľký problém to vidím ako niečo, čo ma ubezpečuje, že bezpečnostné opatrenie, ktoré malo trvať, pokiaľ bude treba. Ďalšia otázka, ako zistíme, čo sa stane po 12. novembri. To by ma skutočne veľmi zaujímalo. Pretože cieľom tej cesty do Južného Švédska bolo práve ukázať, že policajti nemôžu nijak plánovať, keď vôbec nevedia, čo bude nasledovať po 12. novembri. A ešte jedna stručná otázka ochrane vnútorných hraníc, no vonkajších hraníc. Bolo to posledné tisíce príslušníkov, dróny a tak ďalej. Ja sa pýtam, akú inú funkciu to má mať, ako odoberáte otlačky prstov. Keď sa pozrieme na ten starý Frontex, no čo viac presne oni budú robiť. Obzvlášť teraz, keď k nám prúdia ľudia z Líbie a z Egypta. Čo bude s novým Frontexom inak? Ďakujem pekne. Um, uh, Trošku už prekračujeme <clears throat> čas. Treba sa vyjadriť teda k bodom, ktoré ste si vybrali. Kto by asi chcel začať? I'm dealing with non-politicians, so you're not really bothered. Je vidieť, že nie ste politici, je vám to jedno. Začnete vy. E, začnem poslednou otázkou. Naozaj cítim len empatiu voči tým švedským orgánom v snahe e, pomôcť uchádzačom o azyl. E, otázka na, mimo toho priestoru na dýchanie prečo tu bola takáto potreba, keby bol funkčný spoločný azylový systém. Možno by sme nemali rôznymi opatreniami veci opravovať. Keď hovoríme o samotnej notifikácii, boli to skôr politické e, a nebezpečnostné dôvody, že empatizujú, že nedokážu zvládať veľký počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. Ak toto bolo opodstatnené, v rámci štano, e, tomu, čo sa udialo s Tureckom, alebo Balkánska trasa, no to už tak predlženie zo, zo, zo Švedska a z iných krajín, keďže sa pokračuje v tých kontrolách, že sa presunuli od súrnych opatrení, článok 28, k článku 27, k iným okolnostiam. A potom, keď toto všetko vypršilo, vypršalo, utečenci už nie, e, neprichádzajú, tak sa presunuli k článku 29. Ten sa aplikuje teraz. Takže malo by nám byť jasné, že nebol zámerom využiť tieto články v, v takomto poradí. Toto skôr platilo pre Francúzsko, Maltu. Tu je skôr otázka, či tie hranice sú správnou reakciou na krízu terorizmu a ako sa im podarí e, zrušiť teroristické siete. Tu vidíme nedostatok proporcionality a nevyhnutnosť e, využiť takéto opatrenia. otázky o migrantských deťoch migrantov, ktoré sú osamotené. Správne ste poznamenali, že tá otázka, alebo čo sa tu ujasňuje, sú obavy členských krajín, pokiaľ ide o irregulárnych migrantov. Možno v niektorých krajinách by e, mali právo na azyl, v iných nie Malo by sa to riešiť spoločným e, azylovým systémom európskym. Dobre, že sa čoraz viac diskutuje, aby, ako by sa mal zmeniť azylový systém a aké by mohli byť alternatívy. Ďakujem vám tiež, pán Koajo, že súhlasíte s našimi bodmi. Pokiaľ ide o policajné kontroly, namiesto pohraničných. Policajné kontroly by mali byť len námatkové na základe určitých informácií. pričom hraničné sú systematickými opatreniami. A to je teda pre tú oblasť eh, pohraničnú pre migračné účely a toto boli dôkazy, že mládežnické e, na čo sa pozerá vlastne Schengen, ako sa to implementuje v praxi. Tu by sme potrebovali viac priestoru Myslím si, že treba e, e, sympatizovať v takýchto agendách, ak by sme vlastne si prečítali výsledky za zatvorenými dverami u ne, neoznámených misí v Grécku a zistiť, čo bolo také vlastne citlivé na tom. Ďakujem vám teda veľa šťastie vo vašej činnosti v pri eh, zabezpečovaní tej demokratickej zodpovednosti. Teraz Steve. Len tým všeobecným otázkam nákladov. Súd sa pozorne pozerá na priame ekonomické náklady. Samozrejme, že sú i náklady sociálne, keď hovoríme vo všeobecnosti, kde e, člen, členovia rodiny e, sú predmetom pracovné cesty a tak ďalej, ale je veľmi ťažké to odhadovať, ale existuje to, ak to porovnávame s nákladmi toho, čo by sa e, stalo, keby sme nezaviedli tie hranice, boli by tu iné situácie ako minulý rok, ako mnohí zdôraznili. Počty, ktoré prichádzajú do EÚ, sú podstatne nižšie než v roku 2015 v lete ako následok. Je to následok dohodu z Turec, z Turecka. Čo sa udialo je e, spochybniteľné, ale nespochybniteľné je, že čísla sú nižšie a západobalkánska cesta je takisto uzavretá. Rakúsko, Nemecko a Dánsko, Švedsko. Viac e, vlastne spevnených hraníc a hranici, teda kontroly sa dejú už tam tým sa bráni presunom v veľkých číslach cez Maďarsko. E, tieto fakty sa teda zmenili a boli, mali by sa rešpektovať, mali by sa brať do úvahy. Rozhodnutia, ktoré by sa mali prijať v tento december, a súhlasím s tým, že s orgánmi Švedsko a ďalších krajinách by mali plánovať, čo urobia o pár týždňov, ale je na e, rade a komisii, aby čo najskôr zisťovali, čo treba urobiť. A je na individuálnych krajinách, aby zdôvodňovali v tom, čo tu vidíme teraz. Kde je oveľa menej ľudí, ktorí e, v takom počte by prechádzali. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že situácia sa zmenila, skutočnosť, že určité e, veci sa zmenili, že sa vytvorili hotspoty, hrani, e, kontroly a budeme mať nové pravidlá k Schengenu, vonkajším hranicám, nemôžeme to ignorovať. Toto sú faktory, ktoré by mali viesť k tomu, aby sa nepokračovalo v týchto hraničných kontrolách. Ak vlády majú iné dôvody, ale vypočujme si ich a nech sa príjme to rozhodnutie. ak aj máte ďalších 6 mesiacov predlženia, nemus- nemusíte to rozhodnúť. Doplnok ešte? Pani Paj? K otázke, ktorá sa tu objavila, informácie parlamentu o, o šengenskej evaluácii. K tomu sa vrátime v budúce e, zasadnutie tie diskusie, aby sa zabezpečilo, že parlament by mohol mať tieto informácie. Pretože je to veľmi citlivé Diskutovali sme, ako by sme mohli zabezpečiť, že, že sú tu informácie z konkrétnych členských krajín, ale dôležité poučenie tiež o fungovaní Schengenu. O tom poviem niečo neskôr, keď budem hovoriť k ďalšej téme. Dúfam, že v tomto výbore môžeme nájsť cestu, kde môžeme hovoriť o všeobecných zisteniach a keď navrhujeme legislatívu v roku 2011 revidovanú, Navrhujeme tiež to, že by to mali byť pravidelné e, health checky. Pri, tom prvom, e, pri tej prvej správe sme mali kontroly. V roku 2012 sme ich vytvorili. Nejak to možno zmizlo z toho radoru, ale vieme, že tu boli e, tieto otázky. Pokiaľ ide o otázku ako budeme monitorovať to, čo sa deje v krajinách, ktoré majú vnútorné hraničné kontroly. Minulý mesiac sme spravili metódy a k tomu. Tu dochádza k výmenách s každou členskou krajinou. Je to tiež neohlaseným spôsobom, a ja to ale ohlasujem, že e, návštevy v Rakúsko, Francúzsko, kde toto takisto sa zapojí do toho posudzovania. Sa zvieme o tých rozhodnutiach a toto bolo spomenuté v septembrov oznámení, ale kolegium sa rozhodlo 25. oktobra na základe údajov, ktoré členské krajiny poskytujú k 15. oktobru a ktoré máme v anexe 2. Pokiaľ ide o e, mladistvých bez e, doprovodu, tie prípady e, e, Švédska, ktoré posiela naspäť do Dánska. To by som neexperimentovala s odpovedou na túto otázku. Nepovieme nikomu o tej návšteve do Rakúska, neboj. Dosť sme v sklze, pretože sme trošku zmenili program. Chcem však poďakovať tomuto E, Panelu za ich prácu i za ďalšie činnosti, ktoré robia. Ďakujeme, Steve. Vážime si, čo robíte. Ďakujem vám teda ešte všetkým. Ďakujem vás za vašu trpezlivosť. A teraz druhá časť našeho zasadnutia. Poprosím kolegov, aby prišli sem na pódium. Pán Ledgeri z Frontexu, pán Sejfar a pán Kaločinský z komisie e, z DG Home C2, e, správa hraníc a Schengenu. A uvidíme potom, čo ďalej. A keď tu sem prídu, chcel by som uviesť tento celý blok. Hostia v druhom paneli budú diskutovať evaluačný šengenský mechanizmus a e, posudzovanie zraniteľnosti Európskej pobrežnej a pohraničnej agentúry. Pán Ledgeri z Frontexu nám vysvetlí svoje očakávania v novej agentúre. Teší ma, že tu teda je v tom kontexte. Takže mohli by sme začať, ak sem prídete, kolegovia. Okay, so if everyone's settled down, we can, uh, we can start with um, the executive. Začneme výkonným riaditeľom pánom Ledgerim. Vítajte, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem. Thank you for this. Ja chcem vám poďakovať za pozvanie a za to, že sa môžem tu ako výkonný riaditeľ Európskej pohraničnej pobrežnej agentúry Prepačte, v programe máme napísané ešte Frontex, tak nová čerstvá funkcia. Pán predseda, nie som si celkom istý, že to bola chyba, pretože v skutočnosti je to ako mať prvé meno a priezvisko, pretože máme ešte obe. Myslím si, že treba povedať, že som pripravený spolupracovať s parlamentom, pretože v súlade s novým nariadením viac právomoci a viac prostriedkov, viac zodpovedností je tu. To je normálne a teší ma táto možnosť e, e, hovoriť v tomto výbore. Pre mňa je to tiež otázka demokratickej kontroly a zodpovednosti k našim aktivitám. Vrátim sa teraz k téme dnešnej. Posudzovanie zraniteľnosti, rizík a aké sú aktivity agentúry. Rád by som na úvod sa pokúsil definovať tú rizikovú analýzu v zmysle praxe v agentúre. Rád by som definoval rizikovú analýzu ako aktivitu pozostávajúcu z monitorovania kľúčových rozhodujúcich bodov, ktoré ovplyvňujú situáciu na vonkajších hraniciach. Tie môžu byť samozrejme eh, vývojom migračných eh, tokov, ale tiež rozvoj určitého jeho hrozieb, rozvoj zločineckých sietí i mimo EÚ, alebo dokonca v budúcnosti rozvoj ďalších hrozieb, ktoré sú spojené s terorizmom. Toto je mandátom agentúry uvedomovať si toto a prispievať spoločne s Europolom a ďalšími národnými agentúrami. Po, myslím si, že riziková analýza monitorovanie týchto kľúčových e, faktorov, aby sa umožnilo čo najlepšie vyčlenenie prostriedkov. To znamená, že zdroje sú vždy všade obmedzené, či už je to národná alebo európska úroveň. Treba teraz zistiť, ako ich využiť v hodnom čase najúčinnejším spôsobom. Máme správy o analýze rizik, tie najstrategickejšie zdieľame s parlamentom, komisiou a radou. Takisto máme tu pravidelne správy, dokumenty s e, obsahom rizikových analýz a to agentúre umožňuje E, prerozdeliť prostriedky a fungovať v svojich operáciách. Takisto tu máme materiály v oblasti analýzy rizik, ktoré môžu členským krajinám pomôcť v rozhodnutiach alebo aspoň zvážiť zistenia, ktoré e, učinila agentúra, aby sa pri, vyčlenili e, technické zariadenie, zamestnanci, zdroje, aby sa rozhodlo o, o postupe operačné postupy spoločných operácií, ktoré robí agentúra, to je, sú založené na zisteniach pochádzajúcich z rizikových analýz. Takisto tu máme partnerstva z krajín mimo EÚ v oblasti rizikových analýz. Tu môžem spomenúť našu spoluprácu s Tureckom, a však i spolupráca s africkými krajinami, Takže každodenného, z každodenného pohľadu tu máme údaje, informácie, dalo by sa povedať informácie e, z terénu, takisto však aj satelitné e, zábery. Toto sú tie vstupy, toto je ako sa tá riziková analýza robí e, informáciami z terénu. Teraz by som rád pohovoril o posudzovaní zraniteľnosti. Mm, toto poslanie má agentúra v kontexte nového nariadenia. Takže aj tu by som sa pokúsil definovať naše možnosti hodnotenia ktoré teraz pripravujeme. Chceme prijať aj metodológiu, príjme sa to na správnej rade budúci týždeň. Takže ja teraz vysvetlím um, hodnotenie zraniteľnosti. Je to vlastne um, audit výkonnosti a my sa uh, zaoberáme kapacitami členských štátov a ich schopnosťou využiť zdroje e, podľa toho, aká úroveň e, hrozby e, je a mm, akým hrozbám čelia. Ja som popísal vlastne management rizik a teraz hodnotenie zraniteľnosti a vlastne tú procedúru, ako zistujeme, že či technické zariadenia, ktoré majú členské štáty, zodpovedajú požiadavkám danej situácie. Čiže je to týka sa to kapacity, týka sa to personálu, technického e, vybavenia, ale aj e, spôsobu, ako e, jednotlivé orgány organizujú použitie týchto, tohto vybavenia a ako mm, organizujú najlepšie možné použitie tohto vybavenia zdrojov. Čiže toto hodnotenie je úplne niečo je úplne iné. Je to iné ako analýza rizík nemožno to chápať ako jednovrstovú analýzu rizik. A jeden z cieľov tohto hodnotenia je stanoviť také opatrenia, ktoré členské štáty by mali zaviesť, ak chcú, aby splňali operačné, operatívne e, požiadavky. Budúci týždeň e, navrhnem riadiacej rade ehm, túto, toto hodnotenie zraniteľnosti. A ak riadiaca rada ehm, príjme túto metodológiu hodnotenia ehm, zraniteľnosti, budeme môcť prijať plán. A už sme navrhli, aby agentúra pracovala s členskými štátmi vo workshopoch. Budeme zbierať údaje a našim cieľom bude definovať také hlavné línie, No a potom už budeme mať isté benchmarky, eh, aby sme vedeli, čo je normálna situácia a potom budeme môcť identifikovať odklony od tejto eh, normálnej bežnej situácie, ale viete, že definovať normálnosť eh, je dosť niekedy zložité. Čiže my budeme zohľadňovať aj geografickú polohu. Sú tam rôzne výzvy. Ja neviem, či ten členský štát napríklad je v takej eh, zvláštnej situácii z geografického hľadiska a tak potom aj technická vybavenie bude iné. Teraz vám poskytnem nejaké informácie ohľadom našej práce budúceho roku. Eh, samozrejme, riadiaca rada príjme metodológiu a budúci rok budeme mať hodnotenie všetkých členských štátov a najprv budeme e, testovať túto metodiku v troch dobrovoľníckých štátoch, ale potom to budeme robiť vo všetkých členských štátoch. Čiže ak sa to pokúsime porovnať, toto je aj otázka, ktorú mi občas skladú. Čiže porovnanie medzi hodnotenie e, zraniteľnosti a e, hodnotenie Schengenu. Sú tam, sú tam rozdiely. E, z môjho pohľadu je to tak, že hodnotenie Schengenu e, sa týka toho, či daná krajina spĺňa podmienky Schengenu, ale hodnotenie e, zraniteľnosti toto nie je právne hodnotenie právnych, právneho plnenia, ale je to vlastne kontrola kapacít a efektívnosti použitia prostriedkov. Takže napríklad môžete mať členský štát, ktorý úplne e, dokonale dodržiava pravidlá šengenského naredenia, ale ak nemá, nevedia správne využívať technické prostriedky a nástroje, tak potom nesplňajú po efektívne požiadavky. Napríklad hodnotenie zraniteľnosti e, sa deje každoročne. To znamená, že každý členský štát bude e, týmto dotknutý a to sa nedieje v rámci šengenského evaluačného mechanizmu. A takisto agentúra, ak odhalí niečo v neporiadku alebo to, čo sme neočakávali, nejak neočakávané udalosti, tak potom e, riaditeľ môže rozhodnúť, aby sa, ešte, aby sa e, urobilo ešte jedno hodnotenie zraniteľnosti, ktoré bude presne zacielené na nejaký e, typ hrozby, aby sme mali potom Um, ak, vedeli aktualizovať tú situáciu, pochopiť a aby sme boli uh, pripravení uh, vyslať tam naše prostriedky. Nejde tu o to, aby sme nejak menovali tie vinné členské štáty, ale z mojej uh, strany je to tak, že aby sme anticipovali možné ťažkosti, predchádzali im a pripravili sa opatrenia, ak chceme vyslať na miesto viac technických prostriedkov a realizovať operácie. Čiže tam môže byť naozaj široký diazapazón typických slabých miest v zraniteľnosti. Napríklad, e, ako vedia vonkajšie hranice EÚ e, riešiť e, určovanie falošných dokumentov. A Napríklad, aké sú bezpečnostné obavy, ak niektorá časť vonkajších hraníc nemá technické vybavenie na to, aby mohla zistiť falošné dokumenty. Potom, ďalšie zraniteľné miesto môže byť v tom prípade, že čo sa stane, ak niektoré členské štáty nie sú pripravené, aby mohli čeliť veľkému počtu migrantov alebo utečencov. Čiže toto sú prípady, keď mm, tu nejde o to, či oni splňajú právne požiadavky, ale e, je to otázka technického vybavenia. Nechcem hovoriť príliš dlhavo, myslím si, že som mal k dispozícii 10 minút. Takže nakoniec by som povedal, že e, spolupracujeme samozrejme s Európskou komisiou a dokonca aj v šengenskom hodnotiacom mechanizme e, e, je komisia súčasťou celého procesu. E, niekedy inšpirujeme komisiu, aby sa rozhodla, že nás navštívi a že pripraviť nejakú neočakávanú návštevu. Ďakujem. A keď hovoríme o komisii, teraz dávam slovo pánovi Sifatovi je e, vedúcim oddelenia C2, ktoré sa zaoberá správou hraníc. Pán Sifard, máte 10 minút. Ďakujem. Takže mám 10 minút a 10 bodov. Určite ste počuli o šengenskom hodnotiacom mechanizme, počuli ste o hodnotení zraniteľnosti a možno si myslíte, že či to nie je to isté, či je to, nie je to duplikácia. My vidíme dva veľké dôležité prvky, keď hovoríme o e, riadení hraníc a správe hraníc. A sú tam e, dva rozdiely. A mám k tomu 10 e, bodov. Možno, že zopakujem aj to, čo už povedal pán Ledgeri. Poprvé, ciele pre šengenský hodnotiaci mechanizmus ten sa týka nie len kontroly hraníc, ale aj ochrany dát, šengenského e, informačného systému, policie a ďalších kompenzačných opatrení, ktoré máte v Schengene. Čiže to pole pôsobnosti je širšie ako hodnot, pole pôsobenia hodnotenia no, ohro, ohro, zraniteľnosti. Uh, e, Ehm, teraz máme napríklad návštevy vo Francúzsku, ehm, máme ohlásené návštevy, aj neohlásené návštevy, teraz jedna prebieha v Rakúsku a ehm, kontroluje sa, či členský štát splňa šengenský aky v rámci návštevy. A robíme to znova a znova a keď správa vyjde, tak Eh, eh, členské štáty nám často povedia, vďaka tú správu my sme už za ten čas napravili tie nedostatky. Eh, takže toto je šengenský mechanizmus. A na druhej strane, keď hovoríme o hodnote zraniteľnosti, je to skôr operatívnejšie. Je to systematický proces, ktorý sa mm, vyvíja a je to zamierené na predchádzaní situácie, také situácie, ktorej sme čelili minulý rok chceme pripravovať kapacity a pripravenosť členských štátov, ako to bolo už povedané, aby sme mohli čeliť prichádzajúcim hrozbám. A na, na druhej strane ešte dôležitá vec, e, členské štáty by mali byť schopné prispievať k nástrojom rýchleho, rýchlej reakcie. Čiže, čo sa týka hodnotenia o, o zraniteľnosti. To je skôr technickejšie. E, e, kontrolujeme systémy, zdroje a e, takisto aj vnútorné toky. Členský štát môže mať veľa helikopter a tak ďalej, ale je dôležité vidieť, či jednotlivé orgány medzi sebou spolupracujú, či majú rovnaký prístup, či zdieľajú informácie. Toto je tiež dôležitý prvok. Pokrytie pre obidve eh, hodnotia je to isté, sú to členské štáty. Ale čo sa týka šengenského mechanizmu, to sú práve eh, tie návštevy. Komisia v roku 2015 vykonala 21 návštev v členských štátoch. štátoch na hraniciach 9 hraníc, bolo tam niekoľko ohlásených návštev a potom aj neohlásené návštevy, to je niečo nové v rámci mechanizmu. Mm, mm, mm, prekvapili sme aj Rakúsko, bolo veľmi prekvapené, pretože sme na, na, naozaj zatajovali túto návštevu až do posledného momentu. V roku 2016 sme zatiaľ mali 16 návštev, takže e, máme asi 20 návštev e, ročne. Je to tým šiestich kolegov, ktorí robia v, na komisii na tejto téme, je to naozaj veľmi ťažké, pretože potom musíte urobiť follow-up, dosledovanie týchto návštev, mm, musíte predložiť správy a odporúčania. Čo sa týka samotnej metodiky, e, je to iné. Ale vidno, že jedno do druhého zapadá. Na, hlavne čo sa týka šengenského hodnotiaceho mechanizmu, tam máme štandardný e, formulár s otázkami a toto je veľmi dôležitý zdroj informácií pre Frontex. aj pre eh, hodnotenie eh, zraniteľnosti. Čiže toto náplno vzdielame s Frontexom. No a potom máme správu komisie, odporúčania rady, akčné plány a máme veľmi jasné eh, odporúčania v tom, čo členský štát splňa a čo nie. A Ehm, niekedy sú to len detaily, ale ehm, je dôležité splňať tieto odporúčania, pretože sa to zaplňa do pracovných, pretože to zapája do pracovných tokov. No a potom metodológia pre hodnotenie ehm, zraniteľnosti, to práve rozvinula agentúra a takmer denne sa o tom diskutuje Eh, diskutuje o tom komisia, aj Frontex, tak samozrejme s riadiacou radou. Eh, čo sa týka Frontexu, je to vlastne taký výkon eh, z hora nadol a členské štáty sa do tohto môžu zapojiť tak, že dajú detál, poskytnú detálne informácie, e, že odpovedaj, budú odpovedať na všetky tie indikátory, o ktoré ich žiada o, agentúra. Samozrejme, e, netreba zabúdať na styčných dôstojníkov Frontexu členských štátov, e, ktorí majú vlastne, rozvoj synergie s nami čo sa týka e, všeobecného hľadiska, podľa mňa e, hodnotenie zraniteľnosti je dobrá šanca pre členské štáty, aby e, vedeli, že to e, nejde hneď von na verejnosť, že diskutujeme o tom so všetkými e, členskými štátmi, ale v rámci naradenia EPCG e, riaditeľ má veľmi dôležitú úlohu, že diskutuje s daným členským štátom vo veľmi krátkom čase a ak členský štát koná múdro, tak napraví veľmi rýchlo veci. Eh, zodpovedná, zodpovednou funkciou, eh, zodpovedným orgánom pre eh, hodnotenie Schengenovej komisia, zodpovedným orgánom pre hodnotenie zraniteľnosti je Frontex. A o, o, potom sa do tejto procedúry zapája aj parlament a rada, pretože dostávajú správy a my posielame správy, ale Eh, možno nie vždy sa dostanú eh, do tých dobrých kanálov, ale možno, že eh, dostanete správu len e-mailom, že sme to poslali a viete, problém je, že tieto správy majú istý mm, stupeň utajenia a niektoré témy sú veľmi citlivé, čiže nemali by sme uh, tu skončiť tým, že budeme poukazovať na tie vinné štáty v úvodzovkách, lebo naozaj to ničomu nepomôže a je dôležité, aby ten členský štát napravil nedostatky. Takže preto nechceme posielať e, tieto správy len tak. E, v správnom čase to bude publikované. Máme právny základ, samozrejme je to e, iné, ale Máme teda handbook eh, manuál Schengenu a A takisto um, uh, nedávno s Frontexom uh, ubezpečujeme, aby sme nezbierali, nezoskupovali tieto informácie dvakrát. Um, čiže aby um, experti nemuseli chodiť uh, na misie kvôli niečomu dvakrát. No a potom, keď hovoríme o samotnom uh, financovaní, tak máme tam jasný link pre hodnotiaci mechanizmu Schengenu, pre, uh, je tam fond pre vnútornú bezpečnosť a je tam možnosť pre členské štáty, aby revidovali svoj program pre návštevu expertov a takisto e, tu vidíme aj prepojenie na hodnotenie e, zraniteľnosti, keď hovoríme o rôznych e, činnostiach EÚ. Samozrejme, chceme toto využiť v budúcnosti Eh, keď sa teda identifikujú niektoré nedostatky v hodnotení zraniteľnosti. Takže tým pádom vám chcem len ukázať, že medzi a hodnoteniami sú podobné body a tieto procedúry sú prepojené, ale Ehm, jednohodnotne spada pod komisiu ako pod strážkyňu zmluv a kontroluje správne, správnu implementáciu e, šengenského AKI, ale potom druhohodnotne spada pod Frontex a tam definujeme, kde sú nedostatku, kde sú operatívne ehm, absencie, pretože toto sa koná pravidelne a e, je dôležité, aby to bolo veľmi operatívne e, a nepolitické. Je dôležité odviesť tú prácu vtedy, keď sa prihodí nejaký problém. Ďakujeme pekne. Teraz pani Sipa, pán Depre a pán Koľa požiadali o slovo a pán Pavlov. Chcel by ešte niekto požiadať o slovo? Niekto ďalší? Dobre. Takže pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela sústrediť na niektoré konkrétne otázky. Hodnotenie zraditeľnosti, čo teraz pridáva k hodnoteniu rizik. Keďže to pridáva k tomu, takže myslím, že ešte sú tu isté myšlienky týkajúce sa otázky aké mohli byť eh, pre členské štáty, aké opatrenia by mali prijať v rôznych situáciách. Takže moja konkrétna otázka znie, ak sú tu nejaké jasné rizika, alebo dá sa predpokladať, že číslo utečencov eh, v blízkej budúcnosti môžeme, môže narásť. Mohli by ste nám uviesť príklad toho, aké by mohli byť nejaké konkrétne rady pre členské štáty. Druhá otázka, jasne členské štáty z akýkoľvek dôvodov sú ochotné tak urobiť, ale nemajú možnosť kvôli nedostatku finančných zdrojov alebo niečo podobné. Je tiež vo vašich možnostiach podporíte na solidarite podporou pre členské štáty a urobí sa to potom z európskeho financovania alebo to želanie zorganizovať solidaritu medzi členskými štátmi. A ďalšia vec, patrí k tejto práci a bude to mať dopad na spôsob, ako konať hodnotenie rizik, alebo mať nejaký dopad na to, ako spolupracujete s tretimi krajinami čiže nejakú rovnakú úroveň opatrení medzi členskými štátmi a v tretich krajinách. Ja mohli by ste tiež povedať, či to nie je migrácia, ale je to v niektorých krajinách EÚ. E Máme terorizmus, mm, násilné režimy, násilie, vojnu. Ak to bude pokračovať, máte nejaké podnety k tomu, čo by to mohlo znamenať pre členské štáty a aké by mohli byť podporné opatrenia pre nich. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Deprez, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja som si s veľkým záujmom vypočul obe obe prezentácie. Ja som presvedčený Európan a Myslím, že spoločné hranice mu treba a riadiť spoločne. To je moja filozofia a ja si vážim pokrok e, v tejto oblasti. No a mám dve otázky, pretože sa mi nepáči úplne, čo sa týka štúdie zraniteľnosti. Vy ste otestovali kapacity členských štátov voči masívnemu toku migrantov alebo um, všetko, čo spadá pod kontrolu hraníc, ale členské štáty nie sú rovnakej situácii, pretože možno to bude trochu provokujúce, a istým spôsobom štúdia zraniteľnosti mohla viesť k tomu, že veľký rozdiel medzi tým, čo je medzi tými, ktorí stávajú ploty, mm, ploty zostanného druhotu, čiže Mohlo by to viesť k tomu, že ceníme Orbána a na druhej strane trestáme pána Ciprasa. Takže ako zajistiť, aby štúdia zraniteľnosti nerozpadla k tomu, že budeme a, že bude chváliť tých, ktorí majú také prísnejšie opatrenia, e, ktoré majú e, taký trestný charakter. Hm, ďalej ďalšie veci, tie náhodné návštevy a technické záležitosti. Ja mám k tomu jednu veľkú otázku, ktorú často počúvam. Navyšili sa prostriedky Frontexu, ale čo to zmení priamo v teréne? Ak už niekto teraz sa z Turecka nedostane sa cez hranice do Grécka, tak je to predsa Turecko, ktorý, ktoré kontrole hranice. V Taliansku tisíce ľudí prekračujú hranice. No čo bude Frontex? Takže to sú otázky, na ktoré ja mu tvojde, ja chcem sa chcem spýtať, aká je účinnosť tohto nástroja. A ja by som chcel počuť odpovede, aby som ja mohol potom odpovedať ľuďom, ktorí sa ma na to pýtajú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Žerák, eh, pán Pavel, Pavlov, nech sa páči, ďakujem pekne. Ja tiež ďakujem eh, eh, novej agentúre. Ja tiež som presvedčený o spoločných hraniciach Európskej únie, spoločná zodpovednosť a spoločné náklady v konečnom dôsledku, ale v tomto momente máme v šengenskom priestore na spoločné hranice, máme prelišené hranice. No a teraz, keď sa pozrieme ďalšie problematické hranice, myslím, ktoré členské štáty Európskej únie, ktoré nie sú v Schengene, a vy ste povedali, že e, vy platňujete šengenské aký na tých troch, tie ne, tri nečlenské štáty a, a kontroly zraniteľnosti, ktorá vykonáva tiež, tak moja otázka znie, čo si myslíte o presnosti a hoci čeliť výzvam, ako z roku 2015 eh, tých troch členských štátov eh, v porovnaní so šengenskými štátmi, ktoré majú problémy, alebo ktorí sme videli problémy z minulých rokov pri ochrane šengenskej hranice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pavel. Ja to chcem len zhrnúť. A eh, teraz, alebo teda, to zhrnul pán Koer teraz. Ďakujem pekne, predseda. No, by som rád povedal, že šengenský eh, informačný systém a mechanizmus je jeden z pilierov. Ale dovolte mi teraz spraviť eh, krok späť, prečo sme vytvorili šengenský hodnotiaci mechanizmus, aby sme ohodnotili členské štáty. Členské štáty už nie sú pripravené vstúpiť do šengenského priestoru v prvom momente, nemali žiadne podmienky, ale musia a podmienky stále. A preto sme vytvorili Schengen, šengenský mechanizmus. No a ja som rád, že komisia tak zdôraznila potrebu neohlásených návštev. Tento parlament za to bojoval, nebolo to jednoduché od rady, rady aby akceptovali. No a teraz je to jasné, je to jeden z najdôležitejších nástrojov, ktoré sme vytvorili v novom šengenskom hodnotiacom mechanizme. Ale mne nie je celkom jasné, aký je rozdiel medzi hodnotení zraniteľnosti a novým hodnotiacím systémom, mechanizmom. Ja ďakujem vám rečníkom za to, že sa to snažili vysvetliť. Pravdepodobne je to moja chyba, ale obávam sa, že nie je celkom jasný rozdiel medzi oboma. Ja chápem, že nový šengenský hodnotiací mechanizmus má širšie pôsob, širšiu pôsobnosť. Ja viem, že hodnotenie zraniteľnosti chce predchádzať a identifikovať um, výzvy v budúcnosti, ale nesúhlasím myšlienkou, myšlienkom, že jeden je technickejší, jeden právnejší. Dovolte mi uvieť konkrétny príklad. Ak máme problém na vonkajších hraniciach s použitím systému SIS, Schengenského informačného systému, myslím, že to je e, viac technickejšie ako právne, právnické, ale nesprávne využitie SIS môže k tomu, že pohraničné kontroly budú spojené s obrovským, obrovským pro, no, problémom. Takže uh, zlé použitie SIS sa odrazí v šengenskom hodnotiacom mechanizme. Takže podľa mňa je zbytočné a môžeme sa môžeme predísť a vyhnúť sa pokiaľ oboch systémov. Takže nová agentúra a komisia musia preskúmať prečo, aby sa vyhli právnej práci, aby dokázali profitovať z výmeny informácií. Ale dve otázky pre komisiu. Vy ste povedali, že no, priam, priam konkrétne uvádzanie a obvinenie nepomáha. Ale keď odporúčanie pre krajinu je verejné, tak menujeme, uvádzame názov tej krajiny, ktorá má problémy. Takže v tomto momente je to obviňovanie isté. No a čo sa týka klasifikácie utajovania správ, tak musím vám povedať eh, pri mne, no, mnohé z nich som si prečítal, nie všetky, v tajnej miestnosti. 90 alebo 95 eh, z obsahu eh, si nezaslúži utajenie. Ja viem, že správy by sa čiastočne dali zverejniť ja chápem, že pre Európsku komisiu jednoduchšie povedané, že všetky správy sú tajné ako odtajnite istú časť textov, ale my si nezjednodušujeme prácu na európskej úrovni, keď všetky správy sú tajné, aj keď ten obsah neodôvodňuje tento proces. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Carlos pán legéri ako prvý. Nemáme veľmi veľa času, takže prosím, zareagujte len na tie kľúčové otázky. Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, ja sa budem snažiť to e, všetky presvedčiť, že je rozdiel medzi e, hodnotením zraniteľnosti a šengenským hodnotením mechanizmom. Z môjho, mojej perspektívy, z perspektívy agentúry. Toto sú komplementárne postupy. Časový priebeh je rôzny, pôsobnosť je rôzna a rovnako spôsob, ako sa dajú riešiť problémy. Hodnotenie zraniteľnosti nie je absolútnou pravdou. Sa zaoberáme právnymi vecami, tak samozrejme no, existujú rôzne interpretácie a práva, jak mm, to budú interpretovať právnici a sudci, sudcovia, ale niekde je zákon, pravidlo tu, hodnotenie zraniteľnosti, potrebujeme nejaké východisko, sa bude meniť z roka na rok, takže ak musíme napríklad definovať, čo je normálno, normálna situácia na vonkajších hraniciach, keď eh, si vezmeme napríklad eh, rok 2010 ako eh, porovnávací rok, alebo rok 2015 ako východisko, tak aké číslo nelegál, neregulárnych migrantov a utečencov, ktoré členské štáty eh, by mali spracovať. Nedostali by sme to isté, keby sme zvolili rok 2015 alebo 2010. Takže ja chcem len povedať, že členský štát môže plniť nariadenia a zákony, ale nemusí byť pripravený čeli situáciám. A preto musíme skutočne si uvedomiť, že ide tu o efektivitu kapacít. No a to mi dáva príležitosť odpovedať na niektoré otázky, ktoré zazneli. Ako príklad odporúčania, myslím, že to ukazuje rozdiel medzi šengenským hodnotením systémom a hodnotením zraniteľnosti. Tak napríklad, eh, keď za hľadiska agentúry vidíme, že niektoré vonkajších hraníc nie sú pripravené, pretože niektoré členské štáty, niektorým členským štátom chýbajú kapacity, chýbajú im technické zariadenie, personál, databázy. Toto sú príklady, ktoré sme zažili. Existuje nejaké miesto, kde sa nedajú registrovať migranti, nedá sa používať internet. To sú prípady, ktoré sme zažili ako agentúra a samozrejme ak 50 neregulárnych migrantov alebo utečencov, kde každý deň prichádza, tak dopad pre systém ako taký, Schengen, je taký, ako keď ich prichádza 5 tisíc, 10 tisíc za jeden deň. Takže preto myslím, že potrebujeme mať nejaké východisko, to treba prispôsobovať. A na to je ten každoročný cyklus. Existuje to ustanovenie, ktoré umožňuje výkonnému riaditeľovi v prípade nejakých odchýliek prijať dodatočné opatrenia, vykonať ďalšie hodnotenie a navrhovať opatrenie. Takže aké opatrenia niekedy okamžitá reakcia na anticipáciu krízie a spustiť e, spoločné operácie rýchle reakcie. Niekedy to malo byť sprevádzané strednodobými cieľmi uplatňovať národnú kapacitu a budovanie kapacít v týchto členských štátoch. Niekedy bude musieť e, pracovať európske kapacity. Len no, príklad máme dostatočne veľa expertov na falšované dokumenty. To je otázka, ktorá by sa nemala týkať len individuálnych členských štátov, ale je to otázka pre Európsku úniu. Takže agentúra sa bude snažiť nájsť správnu rovnováhu a najvhodnejšie odporúčania na riešenie naliehavých eh, otázok, ale tiež na plánovanie kapacít a rozvoja, čo sa týka tretich krajín. Musím povedať, eh, že Samozrejme, hodnotenie zraniteľnosti nebude zohľadňovať tretie krajiny, pretože my hodnotíme kapacitu v našich členských štátoch, ale keď budeme mať náznaky z analýzy rizik, že sú nejaké situácie, kde sa dá jasne povedať, že z viacerých dôvodov, je to by z geopolitických dôvodov, ekonomických dôvodov, že vlny regulárnych migrantov, že prizná naše vonkajšie hranice, alebo keď vieme, že v niektorých oblastiach mm, sa vyvíja organizovaný zločin, bezpečnostné rizika. To treba samozrejme zohľadniť na to, aby sme e, pripravili hraničné prechody všade. E, letiska, letiska aby boli pripravené reagovať na hrozby. Ďalej tu zaznela otázka troch členských štátoch, ktoré sú členmi EÚ, ale nie Schengenu. A samozrejme musím povedať a zdôrazniť, že je tu nejaká duplikácia medzi hodnotením zraniteľnosti a šengenským hodnotiacím mechanizmom. Existuje šengenský hodnotiací mechanizmus, ktorý bude musieť a, vykonať svoje, splniť svoje úlohy hľadiska prístupu týchto dvoch krajín do Schengenu, ale agentúra začne hodnotenie zraniteľnosti vo všetkých členských štátoch, preto, štátoch, pretože my chceme ponúknuť solidaritu všetkým členským štátom a nie je náhodou, že minulý týždeň sme boli napríklad v Bulharsku na e, inauguráciu nového mandátu spolu s komisárom Avramopoulosom a slovenským predsedníctvom. Takže máme tu isté operácie nie sú to šengenské členské štáty, ale sú tu operácie na podporu vonkajších hraníc Európskej únie. No a na záver, tu zazneli isté otázky týkajúce sa geografickej situácie a spôsobom, ako ehm, vykonáme štúdiu zraniteľnosti, samozrejme geografickú situáciu zohľadňujeme kvôli susedným štátov, niektorých členských štátov, či už susedia majú na morskú hranicu alebo pozemnú hranicu, nemajú rovnaké potreby a nečelia rovnakým rizikám. To ešte pravdepodobne nepovedal tu, ale už som to hovoril, kde stavba plotov alebo múrov operačného hľadiska, ako konštatovala agentúra, sa nedokáže, nedokázala zabrániť Situácia, ako sme videli v roku 2015. V roku 2015 členské štáty budovali tie ploty a zatvárali hranice, takže to v každom prípade nepomôže. No a my sme si vybrali štáty na otestovanie metódy, aby sme mali rôznorodosť 6 členských štátov sa prihlasilo dobrovoľne a môžem uviesť 3. Slovinsko, Nemecko a Fínsko, čiže to sú členské štáty, a kde geografická situácia je veľmi rôzna. A niektoré sú štáty, ktoré majú vonkajšie hranice vzdušné, čiže letiska. Takže zohľadní sme aj geografickú situáciu. No a čomu bude slúžiť Frontex a Európska agentúra na ochranu hraníc a pobrežia no, v roku 2015 rozpočtový orgán Európskej únie, teda Európsky parlament, akceptoval navýšenie rozpočtu. Strojnásobili sa prostriedky pre, pre moje, more. Zachránili sme 150 tisíc životov. Zvýšil sa, zvýšila sa miera registrácie migrantov na greckých ostrovoch. Momentálne sme na hranici približne 95 Registrácia no rovnako je nová sa objavila nová ponuka, ponuka agentúry a to je kontrola bezpečnosti, pretože od parížských atentátov v novembri 2015 rada žiada od agentúry, aby pomáhala Grécku a Taliansku jej kontrole. Takže Frontex sa poskytuje služby členským štátom, no a ste nový mandáta, ktorý ste tiež odhlasovali ako spoluzákonodarca, a e, s tým spôsobom regularizuje veci, e, ktorými sme začali robiť v roku 2015, bez toho, aby sme mali úplne mandát pre ne. Je tu otázka kontrol a prístupu k čínskému informačnému systému, ale musíme sa vyzmeť urobiť a budeme v tom pokračovať. No a teraz s novým mandátom e, začali sme ešte budeme pokračovať e, v zhromaždení osobných údajov. Je to projekt e, Pedraka a bude to bežná prax všade. Takže namiesto toho, aby sme vypočúvali migrantov, aby sme zanalizovali všeobecne rizika, tak teraz zhromažďujeme osobné údaje, a zdieľame ich s Europolom a so všetkými národnými orgánmi. Boj proti obchodovaniu, <clears throat> ale môže to tiež pomôcť boji proti terorizmu. Thank you, Mr. Legeri. Mr. Seifert, um... Ďakujem. Pán Seifert, možno nie viac než 5 minút. Nechcem vás vystrčiť, ale keď sa pozrieme na demografický vývoj v Afrike na jednej strane a Európa je jediná oblasť vo svete, kde klesá počet populácie, pred budúcim cestovaním si pozrite e, stránku vašeho ministerstva zahraničných vecí, vecí a pozrite si na tie varovania. Všetko je v okolí Európy keď ide o bezpečnosť v krajinách popri nás, tá sa nezlepšuje, skôr sa zhoršuje. Sme len na začiatku vývoja. Vidíme, alebo tá situácia, ktorú sme vnímali, bola extrémna. Nedostatok solidarity, koordinácie, takáto situácia nie sú tu jednoduché čierno riešenia na takéto situácie. Časy budú teda zložité. Ak sa pozrieme na šeng- šengenský evaluačný e, mechanizmus, máme tu legislatívu, monitorujeme dobrú implementáciu tých, tejto legislatívy v členských krajinách. Teoreticky v členských krajinách môže byť všetko v poriadku, ale otázka znie, či sa dokážu vysporiadať s výnimočnými situáciami. Pozrieme sa na východné hranice, mení sa e, tam režim alebo <clears throat> občianské vojny nastanú. Nemáme tu tretiu krajinu ako Turecko, ale hneď napriamo množstvo ľudí, ktorí potrebujú ochranu, alebo sú to ľudia prekračujúci hranici. Teda otázka znie, či členská kranica dokáže sa vysporiadať s takým obrovským e, dopadom. Niektoré krajiny na to nemajú priestory. Na to sa pýtala pani Sipl. Ako sa vysporiadame s veľkým nárastom migrantov? Tu je dôležitá spolupráca medzi agentúrami. Je tu pobrežná <clears throat> stráž, ale Otázka, či sú tu plány aktivovať e, ďalšie autority v členskej krajine, aby konali ako jedno telo. Pozrime sa na Grécko. Ak členská krajina je zaplavená e, touto situáciou, ktorú by pobražné zložky neboli schopné sa vysporiadať, tak to pravidlo, ktoré tu máme, že máme tu solidaritu, ako komisia veľmi rýchlo poskytujeme prostriedky e, núdzové. Na druhej strane máme tu púly rýchlej reakcie a veríme, že sa to udeje. Sme presvedčení, že sú tu rôzne elementy, ale posudzovanie tej e, zraniteľnosti sa pozera viac vpred, širšou perspektívou, nielen na samotnú legislatívu. Teda či veci e, zodpovedajú šengenskému aký. Pán Kojo spomenul ďalej, bez toho nebudem teraz konkrétne menovať členské krajiny, keď ste raz v klube, ťažko niekoho vykopnúť. A dokonca aj keď niekoho vykopnete, aký tlak zostáva. Ak už sa nevzťahujú pravidlá, čo urobíte tej členskej krajine? Ako to budete vymáhať? Je to ešte ťažšie. V spoločnom európskom duchu je dôležité, aby sme e, zachovali to, čo máme v Schengene a v Európskej únii ako takej. Ako som spomenul, máme tu množstvo problémov, musíme e, spolupracovať, byť zomknutí. A to ma vedie i k poslednej mojej poznámke, a to je tá otázka dôvery. Komisia začala s evaluačným mechanizmom šengenským len v roku 2015, nedávno teda. Verte mi, Tiež sme museli budovať dôveru medzi členskými krajinami. Nie vždy <clears throat> tieto asi boli spokojné. Otázka stielania si správ. V podstate máte pravdu. Malo by sa to zdieľať, nemalo by to byť obmedzené. Treba vytvoriť dôveru najprv medzi a to sme podľa mňa už dosiahli medzi členskými krajinami ako komisiou, aby sa ten mechanizmus používal spravodlivým spôsobom a nebali by sme teda toto vzájomné obviňovanie. A tiež treba vytvárať dôvedu s Európskym parlamentom. Ak viac informácií, ktoré by sa mali zdieľať, sa zdieľa, že sa to využije spôsobom, že i rada povie, komisia, robíte tak správne. Komisia je teda medzi radou a Európskym parlamentom. Snažíme sa zostať strany, ale niekedy je to veľká výzva. Tu možno preruším úvahy. Mali by sme zostať v kontakte týmto otázkam, aby sa to vysporiadalo, aby sme dosiahli užšiu spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem obom rečníkom. Naozaj pomáha vidieť, že podporujete teda túto problematiku. určite vás ešte uvidíme. Ďakujeme vám. A vám ďakujem za disciplínu, poslanci. Teraz prejdeme hneď k tretiemu bloku. Budúcnosť e, e, informačného e, systému, informačných systémov spojených so Schengenom. Pán Vieverovský a pani Pajk while they are coming. Um... Kým sa sem dostavia, spomeniem, eh, že komisia eh, pracuje na revízii SIS-2, eh, legál, pokiaľ ide legálny základ. Vydali oznámenie s názvom Silnejšia inteligentná forma informačných systémov pre hranice a bezpečnosť. Tak oznámenie obsahuje i autorizačný systém. K týmto kľúčovým bodom chcem privítať našich rečníkov. Keď budú hotoví, pripravení, začnem pani Bapajk, ktorá je s riaditeľkou z DJ Home. Na starosti má migráciu, mobilitu, inovácie. Máte cirka 10 minút maximálne. Ďakujem vám všetkým. Len spomeniem nové oznámenie posunuté parlamentu dnes na obed komisárom Kingom. Je to prvá správa o pokroku smerom k úprimnej eh, Európskej únii je tu množstvo otázok spojených s informačným systémom. Podporujem niektoré z bodov v tomto oznámení. Tiež spomeniem, že zajtra komisia, alebo v piatok, komisia príjme evaluačnú správu k vízovému informačnému systému. Radi to s vami prediskutujeme <clears throat> s cieľom predložiť legislatívny návrh revízia tohto nariadenia. Pokiaľ ide o šengenský informačný systém, pohovorím o evaluácii, ktorú budeme robiť. Tiež však chcem zdôrazniť to, kolegovia hovorili o evaluačnom mechanizme, ktorý sa prirodzene zameriava na evaluáciu na hraniciach, ale samozrejme tiež evaluačným mechanizmom verifikujeme, aký pre šengenskú informačnú e, štruktúru, policajnú spoluprácu a ochranu údajov. prostredníctvom tejto evaluácie. Pokiaľ ide o SIS, Čísla za 2015. 17 miliónov údajov, miliónov ľudí, sú tu dokumenty, ľudia, ľudia e, nezvestní, prípadne zahraniční bojovníci, systém s dvoma miliónmi vstupov, 3 miliardy e, prístupov v roku 2015, teda veľmi E, mocný systém, ale nevyužíval sa tak dobre, ako by sa dal zo strany členských krajín. Mnohé krajiny e, e, rôzne často využívajú systém a používajú varovania. Radi s vami pohovoríme viac. podľaznúť od diskusii o individuálnych prípadoch. Vykonali sme evaluáciu e, informačného systému. Slúbili sme vám to skôr. Nebude to tak skoro. Prechádzal teraz systému, je to už hotové. Dúfajme, že čo skoro pokiaľ ide o právny základ, rada by som zdôraznil, že budeme pokračovať s členskými krajinami, aby sme zabezpečili, že tento systém bude treba preverovať osoby, ktoré by mohli mať boli, mohli byť podozrivé z, z e, terorizmu. Tiež sme aktivovali predpisy, ktoré nám umožňujú po správe realizovateľnosti pozrieť sa na vývoj v automatizovanom otlačkovom systéme, o tom som vám už hovorila. Práca sa deje tiež e, agentúrou. Je to veľmi zložité. Podrobnosti sa neustále podielajú na zložitosti tohto, tejto problematike. Očakávame tu 6 až 10 členských krajín, ktoré sa zúčastnia a tiež 2018 sa pridá zvyšok krajín. Takisto s vzhľadom na evaluáciu a to, čo sme sa naučili zo šengenského mechanizmu, sa snažíme pozerať na právny základ. Po nejaký čas je stabilný, ale určité veci si vyžadujú zmenu Mnohé e, identifikovala rada. Časť je e, žiadanie českých krajín, aby vstúpili do informačného systému. Realizovali sme štúdiu realizovateľnosti. Ukazuje sa, že technicky je to realizovateľné chceme sa tiež pozrieť na to, ako by sme mohli pomôcť ľuďom vytvoriť nový e, typ e, varovania. <clears throat> Keď hľadáte niekoho, ale neviete, kto to je, tu môžete využiť práve otlačkovú databázu. Takisto by sme chceli zlepšiť prístup Europolu k šengenskému systému. Majú prístup na určité funkcionality. Neuvyužívajú tak, ako by mohli, Chceli by sme zautomatizovať to využitie. Tiež by sme chceli plný prístup a zabezpečiť, aby nový, e, nová agentúra mohla realizovať tieto nové úlohy. A tu závisí tiež na pomoci spolu s adákom z darcu. Chceme tiež prepojenie s ďalšími e, e, systémami výpočtovo-technickými Eurodakom a entry-exit systémom napríklad. V apríli sme v oznámení hovorili o informačných systémoch v EÚ. Pre nás to bola prínosná skupina na vysokej úrovni. Pozreli sme sa na to, ako by sme vedeli optimalizovať použitie terajších systémov kde sú medzery, aby sme zabezpečili, že ľudia, ktorí využívajú tie systémy, majú ľahký prístup k údajom, ktoré potrebujú. V tom oznámení sme hovorili o rôznych štádiach, ktoré vedú k tej interoperabilite. Ale to nie je jediný spôsob postupu. Jedna z metód je spoločný interfejs vyhľadávací na e, hraničných prechodoch. To znamená, že colníci kontrolujú pasy, ale budú mať e, kontrolu voči šengenskému systému, národným databázam. Ale keď diskutujeme s členskými krajinami, ako by sme vedeli tento prístup harmonizovať, skupina na, na vysokej úrovni mala množstvo stretnutí je tu koordinátor pre boj proti terorizmu. My sme sa zaviazali, že to odprezentujeme inštitúciám a komisár povedal, že chce prezentovať prechodnú správu pred e, koncom roka o práci e, odbornej skupiny. Viem, že príde sem 8. novembra. Určite sa podelí o myšlienky, ktoré chce riešiť jedna z otázok, ktoré by sme mali e, riešiť, je otázka ETIASu, autorizačného systému. V tomto oznámení avizujeme, že tento systém bude preverovať proporčnosť a realizovateľnosť systému. Veci sa ale zrýchlili, v komisii sa Eh, veci zrýchlili, ako to avizoval predseda Juncker, ako sa to povedalo v Bratislave, že treba prácu zrýchliť, aby sme mali legislatívny návrh v novembri snáď. To je však čoskoro. To bude systém, eh, sa týka eh, osôb, ktoré sú z tretich krajín vyňaté, Bude sa zvyšovať číslo, ich číslo na základe liberalizačného systému, ktorý sa deje, ktorý diskutujeme, kde na tom pracujete, Gruzinsko, Ukrajina, Turecko a tak ďalej. Tu by mohli vzniknúť eh, extra informácie, podobá sa to eh, na tie eh, kroky, keď dostávam informácie pri ceste do USA, do Kanady, teda preverovanie pri, pri príslušnosti je na hraničné inštancie, aby zabezpečili v dátum vstupu, že, že sa rešpektuje šengenský e, poriadok. To sa týka pozemných kontrol, máme aj ďalšie kontroly, e, PNR a ďalšie údaje Na záver snáď veľmi rýchlo o ďalšom systéme, ktorý sa diskutuje, a to je systém entry-exit. Spoločne sme dobre <clears throat> spolupracovali. bola tu tá fáza preverenia konceptu a teraz je tu nový návrh. To bude systém týkajúci sa e, občanov tretich krajín. Ide o vstup do šengenského priestoru. Parlamentu zrýchluje prácu a veríme, že obe inštitúcie budú môcť začať v januári trialóg. Viem, že je to prioritou e, pre všetky inštitúcie, že sa včas do, e, dohodneme. E, je tu pokrok v rade i vo výbore. Dúfam, že všetko pôjde hladko. Mnoho vecí sa bude diskutovať. Last year, I think, was very helpful to, to all parties. I've gone over my time, Chair. Takže ďakujem za čas a za to, že som tu mohla byť. Ehm, ďakujem za e, tento príspevok plný informácií. Ehm, tí kolegovia, ktorí tu neboli na začiatku, tak eh, len pripomeniem, eh, že sa hovorilo o pokrokovej správe a dnes eh, bola, bolo vydané aj oznámenie o, pokrokovej správe. Takže toto je ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, ktorá doplňa túto tému. Pán Vieverovský je úradník poverený nad dohľadom Európskeho, Európskej ochrany dát. Nech sa páči, máte slovo, ste posledným rečníkom. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem za to, že, ste, že sa môžem zúčastniť tohto hearingu. Um, ide tu o šengenský informačný systém. Samozrejme je pochopiteľné pre nás, že sa príjma mnoho iniciatív a realizuje sa mnoho iniciatív. Teraz, keď Európska únia čelí e, veľkým migračným a bezpečnostným výzvam, my e, uznávame snahy komisie, e, ktorá chce riešiť tieto ťažkosti, ktorým čelí EÚ ale zároveň chceme pripomenúť, že sa musí naplno rešpektovať, sa musia naplno rešpektovať základné práva. Toto je zásad, základná podmienka na to, aby sme mohli riešiť tieto výzvy a pritom udržali e, európsku architektúru e, riadenia údajov. E, dve hlavné podmienky charty, čiže princíp ochrany súkromia a proporčnosti a potom potreby nástroja e, boli zohľadnené zákonodarcom. Toto e, okrem iného znamená, že zákonodarca musí vysvetliť, ako ten prístup, ktorý sa realizuje, e, či tento prístup je správny, či nie je príliš zasahujúci a či to môže zmenšiť dopad na súkromie a na základné práva. Vieme, že niektoré problémy už sa vyskytujú, napríklad návrh prepracovaného Eurodaku. To je prvý balík reformy spoločného azylového systému. Tam sa to nehovorí o žiadnom dopade, o žiadnom hodnotení dopadu, čo sa týka proporčnosti opatrenia ale databáza, ktorá sa, tý, ktorá sa považuje za neproporčnú, ktorá sa využíva na jeden účel, môže byť inadekvátna. A potom druhá situácia, na ktorú sa zamýšľame, je fakt, že ešte to je nejasné, či tento návrh vytvorenia spoločného autorizačného systému ETIAS bude sprevádzaný eh, do, do hodnotením dopadu. A aj keď návrh toho, že e, systém, ktorý e, je súčasťou druhého balíka, ešte nebol prijatý, tak návrh ETIASu e, už spočíva na opätovnom použití konsolidovaných dát zo systému, zo systému a to na ďalšie účely, ako bol predpokladané na začiatku. Na jednej strane my chápeme, že je tlak zodpovedať súčasným výzvam, ale tieto uh, um, um, my, my zrýchlujeme naše úsilie, ale nevieme, či to je úplne správne. Okrem toho, uh, správa migrácie a bezpečnostné témy sú prepojené e, či už v kontexte zaručenia prístupu do existujúcich systémov, a to je e, prípad Eurodaku, alebo nových informačných systémov, e, napríklad entry a exit systém, alebo rozšírenie kompetencií existujúcich orgánov, ako napríklad pohraničná a pobrežná stráž. stráž. Šengenský informačný systém bol vytvorený ako kompenzačné opatrenie a ako kompenzácia na zrušenie vnútorných hraníc v Schengene. My máme teraz druhý, systém druhej generácie a bol to istý skok. Tu už nejde o kontrolu, osôb a predmetov, ale e, už to je taký investigatívny e, nástroj. E, ja mám jednu pripomienku v roku 2006 a 2007, keď sme diskutovali o SIS 2. Bol som v mojej krajine pôvodu, bol som zodpovedný za interoperabilitu obidvoch systémov a zodpovedné, systém, zodpovedné orgány neboli zaujat, nezaujímalo ich to, čo je to SIS a nevedeli, ako využiť tieto údaje. No a keď tam bude nová funkcionalita, tak to môže mať dosť veľké dopady na cieľ. Napríklad to vytvorí možnosť vyhľadávať otlačky prstov. To je dôležitý nástroj pre orgány v činné v trestnom konaní. E, či teda môže byť synergia medzi migráciou a bezpečnosťou? Toto sú rôzne dve oblasti vo vnútornej politike a musíme rozlišovať naše ciele. Čiže tam sú dva rôzne ciele. Samozrejme, e, súhlasíme s tým, že e, orgány v trestnom, e, činné v trestnom konaní majú, musia mať k mm, dispozícii takýto nástroj, aby stíhali páchateľov trestných zločinov. Ale myslíme si, že tieto nástroje môžu byť aj podstatným nástrojom pre tieto orgány, ale zaručenie prístupu k tomuto nástroju pre orgány v trestnom e, konaní e, môže byť síce oprávnené, ale nie je to bez významu. Musíme pripomenúť, že tieto systémy boli rozvinuté preto, aby sa aplikovali pre um, ciele um, európskej migračnej politiky a nie pre um, záležitosti orgánov činných v trestnom konaní. Čiže prostredníctvom ochranných klauzul Ehm, by zmena tohto nástroja mala, teda mala byť sprevádzaná aj e, štúdiami, aký to bude mať dopad na základné práva. E, my sme videli tento text, každý návrh e, si vyžiada pozornú analýzu, ale môžeme povedať, že e, musí to zohľadniť otázky e, takého druhu, či e, ochrana dát bola začlenená do štúdie o dopade, či to splňa politické ciele a či kvalita údajov boli posilnené, bola posilnená a takisto, či tento návrh je kompatibilné s aplikáciou do rôznych kontextov, e, ako je migrácia a vnútorná bezpečnosť a či e, je, sa to dá predikovať pre jednotlivcov. E, keď pán Juncker hovoril o stave únie 14. septembra v Štrasburgu, zdôraznil, že je dôležité ochraňovať hranice EÚ ale takisto povedal, že, e, e, e, že výmena informácie nemôže zasahovať do základných práv a hodnot. Na záver by som povedal, že bolo jasne povedané v niektorých dokumentoch, napríklad e, stratégia pre európsku interoperabilitu, to bolo pripravené pred rokom v rámci projektu liste o tam je 5 uh, uh, častí interoperability. Okrem toho je tam aj politická vrstva. A vidíme, že je politická vôľa získať túto interoperabilitu. A sme si istí, že technická a semantická časť, uh, musíme sa uzistiť, aby všetky časti boli aplikované správne a aj právna časť, právna vrstva musí byť pokrytá a organizačná vrstva sa bude môcť realizovať tak, že sa do toho zapojí e, viac orgánov. A na záver by som chcel povedať, že ochrana základných práv, právo na súkromie a ochrana údajov je zakotvená v charte a toto e, nebráni EÚ, aby konala ale aplikuje sa to na každého jedinca, či už je e, občanom EÚ, či už je migrantom regulárnym alebo neregulárnym, či je žiadateľom o azyl alebo um, turistom. Charta musí byť povinná pre, vš- každé, pre všetky európske politika a e, my v tomto radi pomôžeme. Ďakujem, pán Vievorovský. A teraz e, prichádzame k otázkam od členov. Pán López Aguilar, pán Depre, pani Veržia a pán Coelho. Takže nech sa páči, slovo má pán López Aguilar. Prosím vás, buďte struční. Ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne. Uh, Prepašte, že som tu nebol o celý čas, ale ako aj ostatní členovia, mal som iné povinnosti, e, pretože e, Európsky parlament má aj mm, iné mm, fóra. E, pani Pák, hovorili ste o, dôležitých procesoch, napríklad vízový zákonník, je to zablokované, bolo to zablokované dnes, dnes predpoludním na rade. A je mi ľúto, že rada nechápe, že Európsky parlament je spoluzákonodarca. Čiže mm, musí uh, rada byť schopná, schopná ochotná pristúpiť k kompromisu, pretože nebudeme mať legislatívu. Moja otázka je, uh, Schengen, my si uvedujeme, že najoceňujúci prvok, najoceňovaný prvok je sloboda pohybu. E, samozrejme, niekedy to je na okraji hysterie, e, pretože e, samozrejme je to skutočnosťou, ale zavretie Schengenu, uzavretie Schengenu nemôže byť jedinou odpoveďou. Teraz už Schengen nie je to, čo býval. Aké e, sú perspektívy e, komisie? Ako Schengen znova zavedieme tak, ako sme to kedysi poznali? E, lebo keď ideme do Štrasburgu, tak ako členové parlamentu, tak musíme uh, na ceste do Štrasburgu ukázať dvakrát až trikrát pas a takisto aj späť. E, tak chcem sa spýtať, kedy už budeme v normálnej situácii. Už nikdy? Alebo niekedy áno? Thank you, Juan. Um... Ďakujem, Juan. E, pani Veržia. Ja som si veľmi poslušne vypočula to, eh, čo sa stalo dnes popoludní. Prvýkrát sa ujímam slova, ale slúbujem, že nebudem hovoriť dlho. Chcem podekovať pánovi Vievorovskému. Myslím si, že prvýkrát tu počujeme hovoriť o, o ľudských právach. Doteraz sa to spomenulo iba dva až trikrát. A ja odtedy, čo som tu, najmä v tomto výbore, počúvam, že treba mať rovnováhu. Ale ja dnes popoludní som počula také veci, že súhlasím s tým roznevaným môjim kolegom, ktorý práve hovoril. A som s ním solidárna. Ako ste povedali, pán predseda? Počúvate ma, pán predseda? Nevedela som, že ehm, hovoríte po francúzsky, to aspoň rozumiete. Nie, práve ste tweetovali, videla som to. Viete, som znepokojená, ak ma predseda nepočúva. Ale samozrejme, že som vás počúval, hovorí pán predseda. Viete, ja musím riešiť teraz veľa vecí, pretože toto je výbor, ktorý je naozaj plný mm, práce, udalostí, takže... Takže čo robím? Áno, ja teraz naozaj to chcete vedieť, teraz riešim nejakú tému ohľadom Maďarska, ale mám mnoho vecí, ktoré sa konajú, ktoré prebiehajú naraz ako predseda, takže prepačte. Tak, dobre, odznova. A, ako pán predseda povedal pred chvíľou, budem mať nové oznámenie. Neviem, či to chápete, ale ja to chápem ťažko, pretože máme návrhy na legislatívnu iniciatívu, potom revízie, um, veci, ktoré sme vyhodili oknom a vracajú sa na dverami. Takže naozaj som troška z toho v rozpakoch. Potom tie systémy sa nám rozmnožili. Neviem, toto je nový informačný systém o cestách, to som nevedela, ale uh, mám pocit, že to je, uh, to je smart border, že by sme to mali dať do systému exit and uh, entry. Uh, potom prepojenie, interoperabilita systémov. To naozaj e, nechápem a mám z toho obavy. Vy ste nám vysvetlili proporčnosť a potrebu podľa cieľov, ktoré sa menia. Áno, zvyšuje sa aj nárok na bezpečnosť. V každom prípade mám jednu veľkú obavu. Týka sa to Eurodaku. Zdá sa mi, že eurodak to bolo najprv pre uh, žiadosti o azyl, ale zdá sa mi, že uh, toto teraz bude nástroj na to, aby sme vyhadzovali zlých žiadateľov o azyl. A to mi spôsobuje starosti. Mali by sme si uvedomiť veci, a ja to stále opakujem, že nemali by sme prijať túto rýchlosť. A ja mám otázku pre predstaviteľku komisie, ale tá tiež telefonuje, takže... Nie, nie, ja chcem položiť otázku jej, pretože som tieňovou spravodajkyňou pre systém vstupov a výstupov Exit and Entry a mm, Chcem, nám, chcem, aby nám povedala, o, o, informovala o tom trialógu z januára, pretože spravodajcovia boli v rozpakoch, najmä ohľadom cieľov. A e, zrazu tý, my máme prijať nejaký nový dokument a e, tento spôsob prípravy legislatívnych textov nie sú dobré a nie sú hodné, nie sú dôstojné Európskej únie. a najmä otázka ľudských práv, ktorá e, nám leží na srdci e, všetkým členským štátom, no teda nie všetkým, ale aspoň niektorým. Thank you, Marie -Christine. I... Ďakujem, Marie-Christine. Uh, uh, telefón má pani Pajk vypnutý a uh, poznamenala si, čo ste hovorili. Uh, musím vyriešiť e, niečo, čo sa deje zajtra. Je, sú to veci, ktoré sa týkajú Líbe. Čo sa týka to zasadnutia o Maďarsku, tak e, o to vás budem informovať ja. E, neviem robiť dve veci náraz, hovorí pán predseda. Riešim vaše e-maily, hovorí pán predseda. E, pán Depre. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem dvom e, rečníkom. Ich príspevky sa doplnili. E, nemôžeme mať žiadny mechanizmus, ktorý nerešpektuje ľudské práva a ľudské práva musia rešpektovať mechanizmus. To som povedal aj kolegovi. Najprv by som chcel podporiť e, nášho kolegu Lópezovi Aguilarovi a povedať pani Pajk že toto by ste mali odkázať komisii. Mala by mať také iniciatívy, aby odblokovala procedúru e, vízového zákonníka, pretože príde ku konfliktu, k stretu a po tomto strete dôjde k ďalším. E, mali by sme výjsť tejto slepej uličky. Ja som si, pani Pajk, vypočul váš príspevok, zvlášť ohľadom nového vývoja systému SIS a ohľadom logistických zmien, ktoré vy ste navrhli. Mám viacero otázok. Chcem, teda ja podporujem to, aby k tomuto systému mal úplný prístup Europol. S tým súhlasím. A potom mám dve otázky všetky členské štáty nedávajú údaje do tohto systému s rovnakou intenzitou, napríklad v oblasti boja proti terorizmu. sú nejaké legálne prostriedky, ako ešte viac stimulovať tieto členské štáty, aby systematicky komunikovali informácie, najmä čo sa týka páchateľov alebo potenciálnych páchateľov teroristických činov. Toto je podľa mňa objektívna priorita, pretože čelíme takéto situácii. Zrazu prídu nejakí bojovníci z zahraničia kvôli nejakému atentátu, čo pripravujú. Ja som bol šokovaný e, tým prípadom Salah Beslam, ktorý e, odišiel z Paríža do Belgicka na hranici ho zadržali o 9.10, o 9. hodiny, 10. minúte na hranici a o, o 9. hodine 44 e, operátor Siren z Belgicka kontaktoval Francúzsko, aby získal informácie. A ten neodpovedal. E, Viete, to sú informácie a on mal informácie, podľa ktorého, ktorých Abdeslam bol radikálny element džihadista zo Syrie. Čiže nemohli by sme e, túto komplexnú výmenu medzi e, úradmi Syren nahradiť centrálou v Europole, a ktorá by, ktorý, ktorý by zhromažďoval všetky informácie. Čiže um, aby policajt vedel, že môže konzultovať tento systém najmä kvôli teroristickým aktom. Toto je návrh, pretože to nie je jediný krát, um, keď prišlo k takýmto problémom. A stretli sme sa s tým v praxi a malo to veľmi závažné dôsledky ohľadom policaj- efektívnosti policajnej práce. No a potom posledná vec, o tom sa hovoril aj včera, systém vstupov a výstupov všetci príslušníci tretich krajín budú musieť e, sa nechať odfotografovať a e, zobrať si otlačky prstov, dať otlačky prstov. E, nie je tam kompatibilita s Eurodikou. V návrhu komisie systém Eurodac bude vyžadovať od členských štátov, aby odoberal tlačky prstov všetkým ilegálnym, teda všetkým ľuďom, ktoré sa nelegálne zdržiavajú na ich úz, území. No a potom sa bude duplikovať tá práca, keď nebude mať tento transmisný systém s adekvátnymi kontrolami, o ktorých mm, ste hovorili, e, teda mm, súkromný život a základné práva. A nebudete mať interoperabilitu medzi e, systémom and e, Exit a Eurodacom, tak podľa mňa to je chyba, pretože informácia, ktorá bude niekde uložená, bude k dispozícii inde. Um, veď to potom eh, to nemá zmysel a bude to presne tak, ako spomína nariadenie Eurodac. Ďakujem pekne, Žerard. Pán Koľa na záver. Ale pani Sipel požiadala ešte o slovo stručne, takže Birgita. Eh, Birgit, len stručne, prosím. Prepačte, len krátko pred vami. Ospravedlňujem sa. Musím sa ospravedlniť, že som nebola na úvodné slova našich rečníkov, ale rado by som sústredil na dve veci. Poprvé, áno, niekedy máme dojem, že niektorí, ktorí si myslí, že keď eh, zozbierame všetko od všetkých, eh, tak eh, nakoniec nájdeme, odhalíme všetky nebezpečné osoby, ale myslím, že to nie je vôbec pravda, pretože je príliš zaťažený budeme sa tak zaoberať všetkými údajmi, že nám uniknú informácie, ktoré sú skutočne zaujímavé. Takže to je prvá kontrola, ktorú musíme urobiť. A to spýta sa, že potrebujem všetky tieto údaje, alebo tento druh údaj od každého. Druhá vec, teraz keď už máme rôzne databázy, ako to zorganizovať, ja by som rada zdôraznila a dúfam, že naši rečníci na to už poukázali, že táto otázka interoperability môže byť zorganizovaná rôznym spôsobom. Otázka je, či to bude jeden sú to všetko tam bude a všetci e, sa môžu pozrieť do všetkého. Alebo to zorganizujeme inteligentnejším spôsobom. Čo sa mňa týka, tak momentálne sa o tom hovorí na skupine O na vysokej úrovni pre interoperabilitu. Ja som položil otázku a kolegovi sa pre ochranu údajov, ako sa oni zapájajú do týchto diskusí. Po prvé, otázkach zhromažďovania údajov a po druhé, tom, ako zorganizovať interoperabilitu rôznych databáz. Posledná vec, nesmieme zabúdať na to, že je veľa rozsudkov, rozhodnutí, že hromadné e, zbieranie údajov e, nie je v súlade s našimi pravidlami, či to je druhá vec, kde musíme byť veľmi opatrní. Ďakujem pekne. A Birgita, Carlos, na zhrnutie, nech sa páči. By som poďakoval za odporúčania a otázky. Ďakujem našim rečníkom za to, že tak veľmi dobre zdôraznili prečo SIS je dôležitý a prečo odporúčať, no, alebo teda požiadať, odporúčam pani Pajka, hovorila, že Európska komisia koncom tohto roka predloží nariadenie OSIS, zmenu právneho základu. Ja navrhujem dve odporúčania. Poprvé, nový návrh by mal zohľadňovať nové bezpečnostné rizika, ktoré predstavuje terorizmus a po druhé iba zvážiť eh, potrebu povinnosti zaviesť eh, pozornenia na odmietnutie a vyššiu mieru harmonizácie kritérií eh, pre vkladanie takýchto upozornení. A otázky môžete nám hľadať niečo o použitie CSA po teroristickú toľko v Paríži a Bruseli a po druhé, tak ako už povedala pani Sipel, že musíme využiť v plnej miere ten systém, ktorý existuje. Môžete nám povedať, aký je súčasný stav skupiny na vysokej úrovni pre interoperabilitu, systémy. Ďakujem pekne, Karlos, ďakujem pekne za tieto odporúčania. Chcem len pripomenúť kolegom, že to neboli na začiatku vypočutia, tak sme vytvorili a koordinátori a vytvorili pracovnú skupinu pre Schengen, to je predseda Karol Skoelo. A predostane slovo. A on rozpráva koordinátorom, takže ďakujem za tieto odporúčania. Takže Belinda ako prvá. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pánu Aguilarovi a ja chápem veľmi dobre tú pripomienku o vízovom kódexe. Si istá, poslednom triegu sa o tom hovoril, že komisia chápe obavy parlamentu, čo vedlo návrhu humanitárnych víz. Ja dúfam, že parlament chápe, že naše vysvetlenia reálnych problémov. To sa urobia v dobrej viere. A tiež chápem motiváciu parlamentu a to zohľadnili, keď sme predlžili balíček o presiedlovaní. A nebudem zachádzať už ďalej. My veľmi dobre chápeme motiváciu vlastne parlamentu o humanitárne víza. No a kde sa vrátime tak Schengenu to bola diskusia na prvom paneli komisia sa chce čo najskôr vrátiť k plne funkčnému Schengenu. 25. oktobra príjmame ďalšie rozhodnutie o danej autorizácii v temporárnom zavedení pohraničných kontrol. Pani Veržia povedala, že to prvýkrát sa hovorí o základných právach. Mne ľúto, ešte to nie je prvýkrát, že tí, ktorí sa zaoberáme Schengenom a informačnými e, systémami, hovoríme o základných právach. Myslím, že prvé hodnotenie dopadov, ale tiež nedávne e, návrhy vstup, výstup na veľké časti sa venovali základným právam, tom hodnotení dopadom. A my skutočne venujeme veľkú pozornosť tejto téme. Kolega z EDPS povedal, že hodnotenie dopadov ETIAS 4 týždne to nebude. Ja si uvedomujem, uh, eh, to hodnotenie dopadov potrebujeme odpovede, ale myslím, že náš základný prístup a eh, základným právam a ochrana súkromnej sféry sme vytvorili, keď sme vytvárali systém, dohľadne, keď sme vytvárali systém z toho výstup eh, PS. V roku 2008 sme úzko spolupracovali v vylecovaní návrhu z tú výstup. Generálny riaditeľ napísal z toho eh, úradníkovi pre dozor na bezpečnosťou údajov. Eh, list úzko sme spolupracovali a treba povedať, že v Európe keď sa takéto systémy vytvárajú, tak základné práva a ochrana údajov všetkých, bez ohľadu na to, či sú príslušníkmi tretím krajín alebo EÚ, si svoju veľký význam pán Depre. Európa má prístup k SIS, ktorý vzniká len, že nie. Nevyužívajú ho náležite a my môžeme ten prístup rozšíriť. A nepoužívali SIS a nepoužívali vízový informačný systém vôbec a myslím, že eh, keď vy ako parlament dáte autorizáciu povolenia agentúram alebo hoci komu, mali prístup k jednému z informačných systémov, je dôležité, aby to bralo seriózne, inak nebude prístup, nebude sa to používať, tak použite nášmu argumentu prístupu k iným systémom. K otázke konkrétne belgickému prípadu. sú za nám tam oveľa viac. Otázka je, aká rýchla je reakcia vycených eh, dôstojníkov, postupy sa informácie. Pre nás je veľmi dôležité, to tiež z nášho hodnotenia dôležité, aby členské štáty dávali dodatočné zdroje, personálne vybavenie, príslušným orgánom. Vieme, že členské štáty očakávajú od Rosárin viace, ale nenavyšujú adekvátne zdroje. Bilaterálne sa o tom ešte môžeme porozprávať. Otázke interoperability medzi šengenským informačným systémom a systémom vstup-výstup. že včera sa to objavilo na výbore pre rozpočet. Bilaterálne to môžem vysvetliť. To je teda technických otázok, ale myslím, že keď sa hovorí o interoperabilite, neznamená to, že jeden obrovský systém, každý systém hovorí s ďalším systémom, to nie, nie je tak. My myslíme, hovoríme o oznámení o rôznych fázach. Čo je skutočne dôležité, je, aby osoba, ktorá potrebuje prístup k nejakým mal systémom, aby jednoduchá tam môže pomôcť to jedno rozhranie deliť, či každý z týchto systémov je tam nejaký výsledok vyhľadávania. A interoperabilita medzi SIS a systémom vstup výstup, pretože to súvisí e, s využívaním národných kopí členských štátov. A Coelho k využitiu údajov zo SISA, po teroristický údajov, neviem presne, ale a, vidíme, koľko aké má k tomu informácie. K stave na pracovná skupina na vysokej úrovni, komisár King o tom vydal niečo. Ja viem, že dostávate veľmi veľa vecí z komisie, ale viem, že komisár, zámer komisára Kinga bol, aby ste boli úplne informovaní o situácii a dúfam, že toto vám pomôže jasne to vysvetľuje, čo sa tam deje. Komisár King prijal iniciatívu, ktorá žiada, aby sme mali do konca roka o tom, čo sa deje na vysokej pracovnej skupine, by sme z toho už niečo získali. Napríklad jednotým vyhľadávacím rozhraním, ale v novembri chce prísť do výboru, aby o tom hovoril. konečne veľa plenárne zasadnutia, ale veľa prác prebieha teraz v pracovných skupinách, ktoré zasadajú a zdôrazňujeme význam, predtým že začneme hovoriť o nových systémoch a nových funkciách, zdôrazňujeme a ehm, ukazujeme na to, ako členské štáty využívajú existujúce systémy. A úplne tak systém VIS ako aj SIS. Naše členské štáty vykonávajú úlohy, ktoré legislatíva ukladá. Je skutočne vhodné, že členské štáty nevykonávajú plnú zodpovednosť vyžívať systémy, Viem, že už mi čas vypršal, snáď som všetko zodpovedal. Áno. A väčšina otázok bola na komisiu. Nemáme už čas, takže len veta na záver, alebo dve. Dve, pretože väčšinu otázok budeme nasmerované na komisiu, takže poprvé úplne chápeme potrebu nových nástrojov, ktoré sa pripravujú, ale úloha dozorného úradníka pre ochranu údajov je klásť otázky, je mi ľúto, že niektoré otázky sa neustále musia opakovať, ale tak musíme fungovať. Samozrejme, keď sa hovorí o interoperabilite, Nehovoríme o centralizácii všetkých údajov na databáz, hovoríme o interkonektivite, ale hlavná časť interoperability je, že tieto systémy sa musia, sa musia rozumieť. To znamená, že osoba, ktorá je zvyknutá na systém A, môže e, chápať informácie z systému B. Boli semanticky pochopiteľné a právne dobre pripravené. Jedna otázka pre DTS je to, kde tie kľúče a čo otvárajú tie kľúče, tak aké je zmysel zdaných kľúčov na našej spolupráci so skupinou vysokej úrovne interoperabilite. Áno, tak aj spolupráca prebieha. EDPS bol pozvaný na tú skupinu, nebolo to od začiatku existencie, ale tešíme sa na situácie, existuje a sme v kontakte s komisiou týchto Ďakujem pekne za vašu účasť a za vaše odpovede, kolegyne, kolegovia. Mesta oktobra Degerutas DG Home nám predstaví aktivite, aktivity na skupiny na vysokej pracovnej úrovni pre interoperabilitu. No a na záver pán Coelho môže zhrnúť ešte veci. Carlos, stručne, ak chcete niečo, e, stručne zhrnutie. ďakujem pekne, Klod. A takže najskôr ďakujem za toto vypočutie. Zorganizovať ďakujem našim rečníkom. A chcel by som vás požiadať, aby som mohol pokračovať v rodnom jazyku, o portugalsky. Ďakujem pekne. Ja by som chcel doktoru ktorú povedal Franz Timmer Mansenice, predseda komisie, a Schengen nie je problém, ale riešenie, aby som išiel ešte ďalej a povedal, že Schengen je v DNA Európskej únie viac ešte ako euro a spoločná mena. Keď európsky občan prekročí hranicu, vnútornú hranicu, a nachádza sa v zahraničí, tak sa ne, ne, necíti ako cudzinec, ale ako občan s rôznymi právami. A o tom sa dnes viac hovorilo, voľnosť pohybu nevedie k tomu, že sa cítime nebezpečne, práve naopak. Pretože na hraniciach sme videli, že niektoré zločiny klesajú, napríklad drogová kriminalita. No a je aj väč- vyššia dôvera, je to rôznym mechanizmom, ktoré sa používajú, aby policajná spolupráca a spolupráca justičných orgánov členských štátov sa zlepšila. A to je veľmi dôležitý bod. Schengen nezávisle o viac, väčšej dôvery, ale aj prináša viac dôvery. A preto musíme definovať Schengen. Ale konečne konečnom dôsledku aj z hospodárskych hlavne dnes pri vypočutí sa to jasne prejavilo. Obrovské finančné náklady, zriadenie, ktoré znamenajú opätovné zavedenie hraničných kontrol viac ako 20 miliónov eur. A komisár Agravamopoulos povedal, Schengen bez vnútorných hraníc, bez eh, kontrol na vnútorných hraniciach treba zaviesť na neskôr obnoviť. Vieme, že opätovné zavedenie hraničných kontrol je kompetencií členských štátov, ale vieme, že sa to použilo s rôznymi cieľmi. Členské štáty, ktoré to urobili, chceli lepšie riadiť utečenecké prúdy a toky a urobili to aj na to, aby je opäť nacionalistickú teoriku. My musíme byť opatrní, ako to znamená, čo, ako to bude fungovať, keď sa zavedú opätovné kontroly na vnútorných hraniciach. Takže naše závery sú nasledujúce. Poprvé, pracovný základ Schengenu, nemusíme meniť. My potrebujeme len lepšiu aplikáciu. Európska komisia ako strážkynia zmluv má túto úlohu a ona musí vykonávať lepšiu demokratickú kontrolu pre informácie a dúfame, že sa nám to podarí v rámci Task Force, ktorá bola teraz zriadená. Ja myslím, že je lepšie zlepšiť informácie. Pani Pike o tom hovorila šengenský informačný systém. To je vynikajúci nástroj, ktorý sa dá ešte zlepšovať. Si želáme, aby už čoskoro bol predložený návrh na zmenu právneho základu, návrh, ktorým bude predložený v decembri. Nepotrebujeme nový šengenský systém, musíme rád na to, ako analýza slabých miest novou agentúrou, vážený pán predseda. Ja myslím, že to dve kľúčové slova, ktoré sa dnes neustále opakovali, potrebujeme viac solidarity členských štátov medzi sebou a potrebujeme aj viac vzájomnej dôvery. To je alfa a omega dobrého šeneského systému a priestoru. Ďakujem pekne, Carlos. Ďakujem vám za to, že sme sa zaoberali týmto šengenským blokom. Ďakujem rečníkom za ich príspevky. Končím toto zasadnutie. Zajtra sa tu vidíme znova o 9.